Takže poprosím vás, začneme dnešné rokovanie. Máte nejaké pripomienky k programu? Ak nie, tak môžeme program schváliť bez zmien. Čo sa týka jazykového režimu, všetko je k dispozícii okrem fíštiny, chorvačtiny a malčtiny. A máme tu nového poslanca vo výbore Pán Joachim Starbaty je e, náhradníkom vo výbore pre zamestnanosť, zastupuje skupinu ECR a je novým členom v tomto výbore. Máme nový dialog e, na tému výročný prieskum rastu. To bude za prítomnosti podpredsedu Dombrovského a komisárky Tajsenovej a pána Moskoviciho. Prebehne to zajtra. A chcela by som, aby ste vedeli, že začíname zajtra o 8 hodine a naozaj dúfam, že pôjdete skoro spať dnes večer, tak aby ste prišli na zajtrajšie stretnutie od 8. do 10. hodiny ráno. Nebude to v tejto miestnosti, ale v Jan 4Q2 a viete, že veľmi dôležité, aby sme mali toto spoločné stretnutie s výborom Icon, eh, pardon, Econ, takže dúfam, že si to dáte ako svoju prioritu. Ďalšia informácia. Vypočutie aj spýt je zajtra popoludní od 3 čtvrte na 3 do 3 do 4 na 4. Takže to bude naozaj veľmi rýchle vypočutie. Toto vypočutie je následným krokom po diskusiách. Naozaj sme pozvali mnoho mladých ľudí z rôznych členských štátov ešte pred európskymi voľbami a teraz sa vraciame e, k tomuto vypočutiu. Zároveň bude koktejl, bude tam asi 100 mladých účastníkov, ktorí prídu na toto vypočutie okrem nás. Ide o to, aby sme ukázali mladej generácii v Európe, že ich názory berieme vážne takže dúfam, že mnohí poslanci sa zúčastnia aj tohoto popoludnejšieho vypočutia. Máme skupinu návštevníkov počas nášho stretnutia, 20 návštevníkov z Grécka a takisto skupinu odborárov na vysokej úrovni, ktorých sme pozvali Všetci ste srdečne vítaní a zajtra budem mať takisto dve skupiny, okolo 35 návštevníkov za každým a tých privítam zajtra. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme Eh, schváliť zápisnicu zo zasadnutia 20. novembra bez zmien. Nikto nemá žiadne pripomienky, takže je to v poriadku a môžeme prejsť na bod číslo 4 na programe. To je výmena názorov s pánom Mortenom eh, Kierumom, riaditeľom agentúry pre základné práva. Ako viete, táto agentúra má široký záber svojej činnosti ohľadom základných práv od práva pre pre práv e, postihnutých osôb až po práva detí, naozaj široký záber práce, takže vítajte medzi nami, pán Kierum, a netrpezlivo čakáme na to, čo nám poviete. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička vážení pani poslanci, pani poslankyne, som veľmi rád, že môžem byť medzi vami dnes a mať túto výmenu názorov. Myslím si, že dnešný deň je e, mimoriadný, pretože dnes oslavujeme 5. výročie Charty základných ľudských práv, ktorá sa stala právne záväznou po celej Európskej únii. A samozrejme, od samého začiatku je to mílnik v oblasti vývoja ochrany ľudských práv v Európe, takže ďakujem, že ste ma pozvali zrovna v tento mimoriadný deň a samozrejme nikdy by sme nemali zabúdať na to, že Charta základných ľudských práv e, má silnú kapitolu o hospodárskych a sociálnych právach, to sú témy relevantné pre váš výbor. Keď sa pozrieme na to, čo sa udialo za 5 rokov, ak eh, si pozrieme, čo bolo 1. decembra v roku 2009, o čo sa udialo odtedy dodnes, môžeme byť hrdí na mnohé veci, ktoré sa udiali v Európe. Eh, Európa sa rozvinula eh, a má rámec, ktorý je oveľa silnejší pre ochranu ľudských práv nielen ochranu ľudských práv, ale možnosť využívať ľudské práva európskych občanov. Nebudem ich venovať všetky, spomeniem len uh, Eh, politiky na podporu rovnakého zaobchádzania, smernica o ochrane obetí, to je napríklad veľmi dôležitým krokom vpred, eh, lepší prístup k spravodlivosti a tak ďalej. S novou komisiou Máme aj podpredsedu komisie, ktorý dohliada na výučný iba nad otázkou ochrany ľudských práv. Má to vo svojej funkcii. A takisto silný Európsky parlament, že obhajoval ľudské práva. Takže veci sa posunuli vpred, máme silnejší rámec. Zároveň všetci vieme, že nie je priestor na to, aby sme zaspali na Vavrinoch, pretože čelíme naozaj veľkým problémom a výzvam, okrem iného aj v súvislosti s hospodárskou krízou. A e, vidíme, že niektoré politiky, ktoré stavali na hospodárskej situácii, e, majú aj aspekt e, základných ľudských práv, e, ako prístup spravodlivosti, právo na prácu, právo na vzdelanie a samozrejme e, sloboda a e, boj proti diskriminácii. Určite to robia ostatní a nemôžem si pomôcť, musím aj ja e, ocitovať e, pápeža Františka, ktorý minulý týždeň bol v parlamente. Uvidím len jeden citát z jeho vystúpenia Akú dôstojnosť môžu zažívať muži či ženy, ak e, sú podriadení rôznej diskriminácie? Ako môžu dúfať, že budú môcť dôstojne žiť, keď majú problémy so základným prežitím? A sú to ešte aj horšie veci, keď nemajú prácu, ktorá by im potvrdila ich dôstojnosť. Myslím si, že to je citát, ktorý stojí v centre tohto výboru, a ako aj v centre e, problematiky ochrany ľudských práv. Takže chcel by som len ilustrovať e, trošku čo robí naša agentúra. E, zdôrazním tri špecificky zraniteľné skupiny v aktuálnej situácii. To sú ľudia s postihnutím, rómske obyvateľstvo a potom krátko pohovorím aj o deťoch. Keď sa pozrieme na ľudí s postihnutím, asi to veľmi dobre poznáte, že je tu veľké percento z nich, ktoré nepracuje. E, viac ako polovica ľudí s postihnutím v EÚ nie je zamestnaná. Ak to porovnáme s väčšinovým obyvateľstvom, tak e, asi 70 ľudí bez postihnutia pracujú. Čiže je tu veľký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí nie sú znevýhodnení a medzi ľuďmi, ktorí sú s postihnutím. E, keď sa pozrieme takisto na vzdelávanie, vysoká miera e, detí a žiakov, ktorí nedokončia e, vzdelanie, sú práve ľudia s postihnutím. A to následne vedie k chudobe a sociálnej exkluzii, a dostáva týchto ľudí do negatívnej špirály a preto dohovor OSN o práv ľudí s postihnutím je veľmi dôležitým milníkom. Je to snaha medzinárodného spoločenstva zvrátiť e, tento negatívny vývoj, ktorý nie je e, špecifický iba pre Európu. A, ale špecifický pre Európu je v tom zmysle, že poprvýkrát EÚ ratifikovala medzinárodný dohovor tejto oblasti. A to má dopady pre EU legislatívu v tom zmysle, že predovšetkým samotné EU, to znamená EU inštitúcie, moja vlastná inštitúcia, musia dodržiavať dohovor. Pracujeme na tom, spravili sme prvý audit e, diverzity v našej inštitúcii, aby sme sa pozreli na to, ako môžeme my si sami počínať lepšie v rámci našej inštitúcie. Ale Zároveň Únia má zdieľanú kompetenciu v tejto problematike s členskými štátmi a EÚ má hlavnú e, kompetenciu v oblasti boja proti diskriminácii v zamestnávaní a financovaní pre rozvoj. To sú také dve kľúčové oblasti. A tu sú nové pravidlá pre EÚ štrukturálny fond predovšetkým tie sa veľmi posilnili. Zabezpečujú to, že e, občania s postihnutím, že sa s nimi vedú konzultácie a musia byť zvážovaní a zohľadovaní vždy pri príprave nových projektov. Je to veľmi dôležitý prvý krok a opäť tu vidíme, aký, aké je dôležité mať takýto právny rámec, ktorý vytvára medzinárodný dohovor. Po druhé, v tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť aj to, že Očakávame silnejší rámec, monitorovací rámec a budeme mať parlament po boku našej agentúry pre ochranu ľudských práv aj komisiu, tak e, sa pokúsime zvážiť tieto veci, vypracovať pr- plán činnosti, hovoriť o tom, čo sú najväčšie obavy ako interne v inštitúciách, tak aj tam, kde máme zdieľanú kompetenciu. Agentúra pre základné ľudské práva rieši otázku ľudí s postihnutím už niekoľko rokov, predovšetkým otázku nezávislého života. To je vysoko na popredí našej agendy a chceli by sme sa vrátiť k vám a diskutovať o týchto veciach, keď e, dosiahneme ďalší pokrok v našej práci. Teraz prejdem na tú druhú skupinu, na ktorú som chcel upozorniť. A to je otázka rómskeho obyvateľstva. Tu agentúra pre základné ľudské práva spravila taký najkomplexnejší prieskum, aký sa kedy vôbec robil v Európe alebo niekde inde. Oslovili sme 80 tisíc e, domácností rómskych, robili sme s nimi osobné pohovory a pýtali sme sa na ich socioekonomickú situáciu, diskrimináciu a ďalšie základné témy ľudských práv. Ale okrem toho sme sa obrátili asi na 20 tisíc ich susedov, aby sme zistili, aké všeobecné problémy chudoby E, v regiónoch členských štátov sú a čo sú špecificky rómske otázky. A potom sme robili rozhovory aj s 3000 obcami, aby sme vedeli, ako v každodennom živote riešia tieto problémy. Samozrejme, všetky údaje nájdete na našej webovskej stránke. Je to šokujúce čítanie, ale uvediem len možno jeden alebo dva také príklady. Prvý sa týka negramotnosti. 15 rómskych mužov a asi štvrtina rómskych žien nevedia čítať či písať. A keď to porovnáme s ich susedmi, nie so všeobec obyvateľstvom ako takým, ale so susedmi, je to asi 1%. Čiže je tu veľký, veľký rozdiel a opäť to sa potom premieta aj do ďalších vecí, keď sa snažíme riešiť otázky doštudovania. E, rómske obyvateľstvo, rómsky žiaci majú oveľa väčší počet detí, ktorí nedoštudujú ako ich susedia čo má zase následne dopad na mieru nezamestnanosti, ktorá je trojnásobne vyššia medzi romským obyvateľstvom v porovnaní s ich susedmi. Čiže je tu veľká výzva a preto je také dôležité, aby sme nadalej zabezpečovali to, že členské štáty budú pracovať a budú plniť stratégiu integrácie rómskeho obyvateľstva. Tieto stratégie sú dôležitou hnacou silou zmien a táto zmena je potrebná v tých členských štátoch, kde je pomerne silné zastúpenie rómskeho obyvateľstva. Naša agentúra bude naďalej robiť prieskum obyvateľstva, rómskeho obyvateľstva a hovoriť o týchto témach, ale zároveň organizujeme aj stretnutia pracovných skupín, kde sa spájajú členské štáty a e, diskutujú o tom, ako sa dá sledovať pokrok e, v oblasti integrácie, čiže v podstate e, sa tu stretávajú E, ľudia na vysokej úrovni a e, členské štáty ako EÚ musia zodpovedne využívať finančné prostriedky, ktorých nie je veľa a preto musia byť oveľa lepšie využívané. A na záver ešte otázke detí. Už e, som v podstate hovoril o romských deťoch a ich školskej dochádzke, ak to porovnáme alebo hovoríme teraz o obyvateľstve ako takom, tak deti sú veľmi ťažko postihnuté hospodárskou krízou. 30 detí e, žije v riziku chudoby alebo sociálnej exkluzie, čo sú veľmi vysoké čísla a musíme si v Európe dať veľký pozor, aby sme neprišli o jednu celú generáciu. A preto agentúra pre ochranu ľudských práv pracuje aj na tejto téme. E, riešime otázku násilia E, voči deťom e, s postihnutím, ale všeobecne otázku ochrany detí. Zistujeme, ako sú deti chránené, ako majú prístup k spravodlivosti, ako sú vnímané v systéme spravodlivosti. Čiže to sú len niektoré také kľúčové obavy a dúfame, že sa mi podarilo vám ilustrovať aj, ako funguje naša agentúra. Takže na záver poviem už len toľko, že E, upozorním na to, čo budeme robiť budúci rok. Takže prvá správa, ktorú vydáme, opäť sa je veľmi blízka tomu, čo robíte vy. Je to extrémne zneužívanie v Európe alebo môžeme to nazvať aj novodobé otroctvo, nie je na tom nič moderné, je to hrozné, ako to vždy bolo ale hovoríme o otroctve v Európe v súčasnosti, kde sa snažíme dostať E, lepšie pochopiť túto problematiku z pohľadu právneho, z pohľadu sociálneho, tým, že robíme e, pohovory s inšpektorátmi práce a s ďalšími, e, aby sme zistili, kde sú v dnešnej Európe nedostatky. Ďalšia správa, ktorú pripravíme začiatkom roku 2016, bude správou, bude to v podstate taká ďalšia správa o, po prvom prieskume etnických menšín, kde sme robili e, prieskum 25 tisíc e, občanov z etnických menšín. Bo je to taký prvý prieskum, ktorý zopakujeme. A to nám ukáže trend e, či sa veci vyvíjajú vpred, alebo či sa situácia zhoršuje, aká je teda aktuálna situácia. To je veľmi zaujímavý nový rozmer tých prieskumov, ktoré sme robili doteraz. Takže tu budeme sa môcť pozrieť na to, či etnické menšiny a iné menšiny, či v rámci nich si, sa nám darí dosiahnuť cieľ do roku 2020, ktorý sme si pred pár rokom stanovili, či sa uberáme tým správnym smerom alebo nie. Takže keď budeme mať hotové výsledky, prinesieme vám ich a prediskutujeme s vami. Na záver poviem len toľko, že sa zameriavame na bariéry, ktoré bránia inkluzívnejšej spoločnosti, je predovšetkým bariéry, ktoré súvisia s diskriminačnými postupmi na trhu práce, vo vzdelávaní a v ďalších kľúčových oblastiach. A tu by som e, uviedol len jednu požiadavku na vás, ak môžem. Chcem vás poprosiť, aby ste nám pomohli. My od roku 2008 na to tlačíme a chcem vás poprosiť, aby ste nám pomohli tlačiť na smer, horizontálne smernice. E, pre tých ľudí, ktorí boli diskromani v Európskej spoločnosti táto smernica alebo tieto smernice budú mať obrovský dopad. Je dôležité, aby bola schválená táto smernica a teší ma, že aj vy ju máte na programe. Už máme za sebou Päť rokov existencie fungovania charty a na úvod som povedal, že sme sa posunuli v eh, jednej oblasti, kde sme sa mohli posunúť viac, sú to hospodárske a finančné politiky. Bol by som naozaj rád, aby sa robilo hodnotenie dopadov na základné ľudské práva, aby eh, sa to robilo lepšie v budúcnosti, keď sa budú pripravovať nové hospodárske politiky, či už na európskej úrovni alebo na úrovni členských štátov. Nie je to žiadna veľká veda, dá sa to spraviť a myslím si, že by to malo zásadný dopad. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem Ďakujeme pekne. Teraz e, otvárame diskusiu. Najskôr e, dám slovo pani Morin Chartier v mene PP. E Nech sa páči. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán riaditeľ. To, čo ste nám tu popísali, je naozaj úplný obraz témy, ktorá je pre nás dôležitá, určite individuálne, ale v každom prípade kolektívne v tomto výbore e, pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Vrátim sa k jednej veci z vašich záverov, že sme sa posunuli vpred, ale určite za 5 rokov sme predsa len sa kúsoček posunuli vpred, ale keď sa pozriem na realitu čo sa týka rešpektovania základných ľudských práv, konkrétne e, práv menšín. Kladiem si otázku, či je potrebné spraviť veľké úsilie najprv v štátnej správe, zmobilizovať štátnu správu členských štátov práve na túto tému. E, áno, máme dohovor, ten je všeobecný, ale je dôležité tento dohovor aj uplatňovať, rešpektovať, nielen ho mať. A medzi takými prvými vecami, ktoré je potrebné rešpektovať, to je naša štátna správa v členských štátoch. Tam má byť ako prvá, čo ich bude rešpektovať. Máte nejakú konkrétnejšiu, presnejšiu predstavu? možno aj o dosiahnutom pokroku, ak sme nejakí veľkí optimisti, možno už nejaký pokrok sa spravil. Možno, čo sa týka tej dlhej cesty, ktorú ešte musíme prejsť, ak sme menej optimisti alebo ak sme viac realisti. A akou cestou by ste si to vyvedeli predstaviť, tak aby štátna správa sa kde, sa posu- kde si posunula v tomto ohľade. Druhá vec, hovorili ste o deťoch, o riziku chudoby vidíme, že škola je práve jednou dôležitý, dôležitých pák integrácie mladých ľudí. Máte predstavu toho, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch? Konkrétne máte predstavu ohľadom osvedčených postupov, konkrétne E, napríklad ďalkového vzdelávania, ktoré by mohlo pomôcť migrujúcemu obyvateľstvu a vzdelávaniu mladých e, z migrujúcich komunít. A tretia otázka, ešte stále v snahe byť realistom, pán riaditeľ, ktoré sú tie naše skutočné slabiny? Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Teraz e, pán Ole Kristence v mene SAD. Ďakujem. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. Pán Kierum, súhlasím s prioritami, ktoré ste popísali. Ste, že mali by sme urobiť viac preto, aby práva Rómov a práva detí sa dodržiavali, ale keď sa pozeráme na pristahovalcov v Európe, vidíme, že sú veľmi dôležití a voľný pohyb osôb na jednotnom trhu e, sa nevždy dodržiava. Počúvame hrozné príbehy z niektorých krajín, kde sa nepristupuje k ľuďom správnym spôsobom. Celkom iste zámery našich e, spoločných európskych pravidel sú dobré a keď chcete vycestovať do inej krajiny, musíte sa prispôsobiť situácii a podmienkam v danej krajine, ale je mnoho príkladov, keď sa nedodržali tieto pravidlá a to znamená, že sú presťahovalci diskriminovaní. A taktiež chcem sa opýtať, či máte podrobnejší prehľad o tejto situácii v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Steinruck, v sa SAD. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Predpokladám, že agentúra pre základné práva má ešte veľa práce pred sebou. Chcem sa opýtať na dve veci. 3.12. si pripomíname Medzinárodný deň osôb s postihnutím, účasť e, osôb s nevyhodnením na pracovnom trhu alebo ich prístup k vzdelávaniu nie je vždy a všade poskytnutý zabezpečení. Dospeli ste aj vy k nejakým konkrétnejším poznatkom o tom, aká je situácia v celej Európe v tejto súvislosti. A ďalej druhá vec. Máme rozličnú mieru vývoja a rozvoja na pracovných trhoch EÚ. Ole Kristensen je tu priamy zástupca pracujúcich a tí volajú po nových formách zamestnávania. Máme tu ľudí, ktorí pracujú na plný úvezok a predsa potrebujú e, dávky štátnej podpory, aby dokázali vyžiť. Na druhej strane sú tu také pracovné e, zmluvy, ktoré vychádzajú z nulového počtu hodín a to znamená, že ľudia pracujú iba podľa potreby a na zavolanie, tak povediac. Chcem sa opýtať, či máte pre nás nejaké konkrétne informácie o tom, do akej miery je to v rozpore so základnými právami občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Kári v mene GUE. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať za veľmi zaujímavé vystúpenie. za ten obraz, ktorý ste nám popísali. Je to pre nás veľmi dôležité dozvedieť sa, ako prebieha činnosť agentúry. Chcem sa opýtať v súvislosti s moderným otrokárstvom zhruba 880 tisíc ľudí pracuje v takýchto otrockých podmienkach, to je neuveriteľne veľa. Chcem sa opýtať, či má agentúra nejaké nástroje k dispozícii na to, aby proti tomu efektívne bojovala. Môžete vôbec eh, brať na vedomie túto situáciu a čo môžete do budúcna urobiť, aby sa to zastavilo? Aký bojol doterajší vývoj tejto súvislosti? Eh, ja sa domnievam, že eh, je to dosť zaražajúci vývoj a chcem vedieť, či sa proti tomu dať niečo urobiť. Ďakujeme pekne. Pán Silikiutis, mene GUE. Vážený pán Kierum, celkom správne ste sa vydrili k problémom a k ťažkostiam, ktoré sa týkajú činnosti vašej agentúry, ale nepočuli sme od vás, čo je zdrojom týchto problémov vzhľadom na závažnú hospodárskú krízu a vzhľadom na neoliberálnu politiku, ktorá sa tu uplatňuje a ktorú uplatňuje a vnúcuje trojka a porušujú sa základné práva detí, dôchodcov, ľudí s postihnutím. Týka sa to všetkých sociálnych skupín. Vidíme, že sociálny štát sa čoraz viac rozpadá a ruší a prehlbujú sa rozdiely aj čo sa týka rodovej rovnosti. Aj tu je rovnováha čoraz menšia. To sa týka aj dopadov na školstvo. Sú tu veľké nedostatky eh, ďalej v zabezpečení liekmi. A v týchto členských štátoch, ktorých sa to týka, sa menia aj pracovné podmienky, pracovné vzťahy Tie totiž trpia dôsledku tejto neoliberálnej politiky. Nezamestnanosť e, neuveriteľne rýchlo rastie aj u mladých ľudí a zároveň to spôsobuje pocity xenofóbie a rasizmu. Vaša agentúra teda zhromažďuje tieto konkrétne údaje, ale chcem sa opýtať, čo presne e, navrhujete konkrétne, najmä v súvislosti s nelutostnou politikou úspor, ktorá v podstate je zdrojom všetkých týchto problémov, ktoré neustále konštatujete. Ďakujeme pekne. Máme štyri ďalšie prihlášky do diskusie. Pani López Permejo. Grazie. Ďakujem. Takže chcela by som vám poďakovať za vaše vystúpenie a taktiež súhlasím s vašou analýzou e, prvkov chudoby. No, v Španielsku bohužiaľ z dôvodu uplatňovania politiky šetrenia tzv. sa nachádzame na druhom mieste, čo sa týka miery chudoby detí. Taktiež sa veľmi škrtalo v sociálnej politike, tak starostlivosti o staršie osoby, všetko, čo sa taktiež týka pracovných podmienok a máme veľmi špecifický problém, keďže čo týka reformy zdravotníctva, tam to viedlo k zníženiu miery starostlivosti o imigrantov. Nastávajú tam obrovské problémy s diskrimináciou. Chcem vám len povedať, že sa nám zdá, že napriek tomu, že súhlasíme s vašou analýzou, tak nie všetky skupiny, nie všetky opatrenia musia byť homogénne a nám by sa pozdávalo viac, keby sa venovala väčšia pozornosť ženám alebo otázke žien. Akákoľvek diskriminácia, akákoľvek zraniteľnosť sa vždy týka viac žien v týchto skupinách. Napríklad u nás v Španielsku miera zamestnanosti postihnutých žien alebo žien s, postihnutých, s postihnutím je o 8 e, e, nižšia než e, čo sa týka nepostihnutých žien. A určite vás podporíme, plne vás podporíme pri plnení vašich sociálnych cieľov. Chceli by sme, aby sa podarilo splniť ciele stratégie Európa 2020, čo sa týka školské dochádzky a tak ďalej, ale vždy budeme spolupracovať pri plnení sociálnych cieľov a vždy upres, ešte uprednostníme sociálne ciele pred politikou šetrenia. Ďakujem. Mr. Funtulis from... Pán Funtulis eh, z radov nezradených. Ďakujem. Pani predsedajúca, vážny pán Kierum. Povedali ste, že je tu aj problém nenahlásených zamestnancov a to súvisí s nezákonným pristahovalectvom e, sú tu zákony, ktoré sa nedodržiavajú. Musíme tieto e, problémy ponímať e, oddelenie. Nesúvisí to priamo s ilegalitou. V niektorých členských štátoch, najmä v Grécku, sú milióny nezamestnaných a to znamená, že tí, ktorí pracujú na čierno, e, neprispievajú nejako daňami e, do rozpočtu. A keď sa hovorí o porušovaní ich práv, to ste síce preskúmali, ale chcem sa opýtať, či ste preskúmali aj to, či tieto osoby cieľene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 alebo klasické skupiny spoločnosti, ako napríklad Rómovia, o nich sa hovorí veľa aj v médiách, alebo aj ďalšie skupiny. Ďalej ľudia s postihnutím. Chcem sa opýtať, či agentúra pozoruje všetky tieto vývoje eh, napríklad v Nemecku, kde v súvislosti s príchodom Romov do nemeckých miest e, dochádza veľmi subtilne k rozširovaniu tohto problému a je čoraz ťažšie zbaviť sa ho. E, ďalej druhá poznámka. Máme tu dočinenia s, e, s veľmi zložitými formami diskriminácie. Domnievam sa, že to, čo ste povedali vy konkrétne, je iba relevantné v jednej časti Európy a v tej chudobnejšej časti Európy to e, nie je celkom platný argument. Čo presne mám na mysli? Kolegovia už o tom hovorili, úplné zlyhanie systému zdravotnej starostlivosti. E, sú tisíce ľudí, ktorí trpia rakovinou a musia čakať na terapiu. Ďalej v Polsku existujú tzv. eurosiroty. To sú deti, ktorých rodičia sú z ekonomických dôvodov zamestnaní v zahraničí. A títo ľudia nepriamo trpia aj v dôsledku byrokracie, ktorá príliš zaťažuje malé stredné podniky aj v Polsku. No a v neposlednom rade porušujú sa v Európe aj základné práva občanov, napríklad právo e, na slobodné voľby. Napríklad v Polsku v prvom kole v komunálnych voľbách e, sa e, jednoznačne toto právo porušilo a veľmi podobne aj v Bulharsku a v Rumunsku dôvera ľudí v demokratické inštitúcie sa znižuje a potom sa človek cíti úplne vylúčený. A to sa týka niektorých regiónov veľmi konkrétne. A to je spôsobené aj tým, že sa porušujú ich základné občianské práva. My tu v Európskom parlamente to nesmieme len tak prehliadať. Takáto je totiž skutočnosť v Európe. Prosím, pochopte ma, ja nechcem nejako z, e, pochybňovať význam problémov, ktoré ste popísali. Isté, že tieto problémy existujú, ale musíte ich doplniť e, aj o e, niektoré veci, ktoré som popísal ja. Ďalej, Ela, sen, Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za všetky zaujímavé veci, ktoré e, ste nám predstavili a ktoré naozaj svedčia o práci, ktorú ešte potrebné spraviť. Ja by som chcela sa vyjadriť k konkrétne jednému bodu. Sú to ľudia s postihnutím vo Francúzsku, podobne ako aj v iných krajinách, predpokladám, ale vy mi to možno budete vieť lepšie povedať. Podniky majú povinnosť zamestnávať osoby s postihnutím, ale je potrebné si uvedomiť aj to, že veľmi často podniky namiesto toho, aby zamestnali ľudí s postihnutím, im radšej, radšej platia nejaké pokuty a to z viacerých dôvodov. E, všeobecnosti vysvetľujú to tým, že nemajú na to potrebnú organizáciu, nevedia zabezpečiť e, dostupnosť alebo ergonomicky zabezpečiť e, to pracovné miesto. Neviem, ako vyzerá situácia v iných členských štátoch, Napríklad, čo sa týka Francúzska, my napríklad vo Francúzsku máme text, ktorý sa týka dostupnosti verejných priestorov, ale malo by sa to týkať aj podnikov. Text existuje, ale zároveň tento text sa v skutočnosti neuplatňuje. Ďakujem pekne teda za eventuálne objasnenie, ak nám môžete tieto veci objasniť poslednú otázku položí pán Machtán z nezradených. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za všetky témy, o ktorých ste hovorili. Je tu viacero. E, deti, Romovia, ľudia s postihnutím a otroctvo v Európe. Ľudia s postihnutím, áno, to je prvá úloha všetkých štátov pomôcť tým najslabším spomedzi svojich občanov. To znamená deťom, ľuďom s postihnutím, staršiemu obyvateľstvu a vždy budete, budeme stať po vašej pravici, aby sme vám pomohli. Čo sa týka romského obyvateľstva, hovorili ste o tom, že je nutné Romov integrovať. Áno, prečo nie? Ale ja mám otázku. Naozaj Romovia chcú byť integrovaní? Uh, áno, pretože možno, že Romovia, ak by sa sami rozhodli, že sa chcú integrovať, mm, nehovorím o asimilácii e, alebo integrácii e, problém detí. Áno, samozrejme, ale ako môže Európa nahradiť rodičov? Nie je to prvou radou úlohou rodičov vychovávať svoje deti? E, skôr, ako zoberieme deti na starosť. Pán riaditeľ, to je naozaj veľká, ťažká úloha. Myslím si, že je potrebné najprv vyriešiť problém rodičov, ktorí e, opúšťajú svoje deti a nestarajú sa o ne. To ide cez, takisto cez vzdelávanie a všetky tie ostatné veci. Potom otroctvo v Európe Hovorili ste o probléme otroctva v Európe. Opäť je to moderný neokolonializmus. Ale či je to vina? Nie je to vina Európy, ktorá má Schengen a voľný pohyb tovarov, služieb a pre všetkým osôb? Nebola to Európa, ktorá vymyslela smernicu vysielaných praco- o vysielaných pracovníkoch? Nebola to Európa, ktorá nemá žiadne hranice? okolo Európy a tým v podstate sú ľudia, ktorí e, sa stali e, obeťami, e, umierajú v Stredozemnom mori, sú tu ľudia, ktorí, ktorí bývajú v zlých podmienkách a občas uhoria. Nie je to Európa, ktorá toto všetko zavinila? a postarala sa o to, aby znovu existovalo otroctvo? Dobre, hovorili ste o tom, že je potrebné spraviť všetko, preto aby sme pomohli cudzincom, ktorí prichádzajú. Hovorí sa tu o pozitívnej diskriminácii už pred 20 rokmi to začalo vo všetkých členských štátoch a myslím si, že to viete, pán riaditeľ, pretože je to vaša práca a je to výsledok vašich analýz. Ale táto pozitívna diskriminácia postupne sa transformovala k tomu, v to, že sa preferujú cudzinci a veľmi často členské štáty uh, v podstate uprednosťujú imigrantov pred vlastnými občanmi. Mali by sme si dať naozaj pozor a venovať pozornosť tomuto. Obávam sa, pán predseda, pán rejiteľ, pardon, ja si rešpektujem všetku prácu, ktorú robíte, ale obávam sa, že e, tie ľudské práva, ktoré chránite, sa pomaly stanú ľudskými právami cudzincov, ktoré chránite. Dobre, ďakujeme pekne. Nech sa páči, máte teraz 10 minút, aby ste odpovedali. But I'm sure you can make it. 10 minutes? Yes, as a director for an agency. Ďakujem. Vy nemusíte odpovedať na všetky naše otázky v parlamente. Vy ste riaditeľom tej agentúry. Takže ďakujem vám, pani predsednička. Ďakujem aj za tú bohatú škálu veľmi hlboko siahlých otázok. Mám na to len 10 minút, Určite by si každá si zaslúži, si otázku zaslúžila celý seminár, ale to, ak ich združím do skupiny a budem sa k nim vyjadrovať potom. Prvá otázka. Takže menšiny v Európe. A ako sa to spravuje na miestnej, regionálnej úrovni. Myslím si, že toto je skutočne kľúčové sa pozrieť na tie výzvy súvisiace so základnými právami. Hovoril som o postihnutých osobách, o Rómoch a máme tu aj ďalšie e, rôzne problémy. Takže tam všade vidíme, že sa porušujú základné práva kvôli tomu, že systém nie je schopný sa s tým riadne vysporiadať, či už na mestskom alebo miestnom, regionálnom, vnútroštátnom e, či e, dušatnej úrovni alebo na európskej. Takže my musíme spoločne riešiť mnohé tieto otázky. A určite by sme sa dostali ďalej, keby sme spolupracovali medzi rôznymi aktérmi horizontálne a nie len vždy na jednotlivé úrovni. Pracujeme naprieč 21 je skupina 21 miest, ktoré spolupracujú v súvislosti s romskou otázkou a môžu sa tieto všetky inštitúcie navzájom od seba učiť. Samozrejme, tieto rôzne orgány, úrady taktiež musia spolupracovať aj s romským obyvateľstvom, pretože to je veľmi dôležité. No a v podstate to slovo ro môžete nahradiť výrazom osoba s postihnutím alebo nejakou inou etnickou menšinou. Takže vždy sú tam samozrejme rôzne otázky, ktoré sa riešia, ale ten systém by tam mal byť rovnaký. Sú tam sú rôzne kroky, ktoré teraz sa podnikajú. Máme rôzne národné stratégie v súvislosti s romským obyvateľstvom, kde môžeme sa pozrieť na to, či plníme politické ciele, ktoré boli stanovené. A nakoniec sa musíme pozrieť, ako to celé dopadlo a zistiť, aké sú v tom systéme ešte slabiny. Takže myslím si, že sa tam deje mnoho vecí, ktoré môžu posilniť každý ten systém. Dúfam, že som sa teda vyjadril v tejto prvej otázke. Ďalej, čo sa týka vzdelávania. O tom hovorilo viacero poslancov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že naša agentúra v podstate sa nevenuje vzdelávaniu. A s tým samozrejme potom súvisí otázka zdravia a tak ďalej. A to jednoducho preto, že vždy musíme pracovať v rámci európskej právomoci. A mnohé tieto kľúčové témy, ktoré sa spomenuli, tie spadajú do e, právomoci členských štátov a nie do unijnej kompetencie. Takže keď hovoríme o týchto otázkach, tak často sa to samozrejme týka diskriminácie menšín alebo práv dieťaťa. Až vo všeobecnosti naša agentúra nemá úplný prehľad situácie v oblasti vzdelávania. My samozrejme sa na to dívame vždy z pohľadu menšín, etnických menšín. Mali sme veľký prieskum, tam bola dôležitá otázka vzdelávania, rómske obyvateľstvo, osoby s, s postihnutím, potom osoby LGBTI taktiež ako to tam vyzerá so vzdelávacím systémom. A Áno, to si myslím, že je taká slabina riešenia základných práv z európskej úrovne. Často ľudia sa môžu pýtať, čo s tom mám ja ako príslušník väčšiny. Často sa teda dívame predovšetkým na otázky menšín my v agentúre. A naša správna rada potom musí rozhodnúť ohľadom výsledkov prieskumu týkajúcich sa základných práv obyvateľstva vo všeobecnosti, nielen menšín. Takže ďalej. Sloboda pohybu. A niektoré otázky, s týmto súvisiace. Napríklad, pokiaľ sa pozrieme na e, čísla týkajúce sa napríklad sociálneho dumpingu. My vidíme, že mnohé otázky týkajúce sa pracovného trhu nespadajú do oblasti základných práv. Takže my sa tomu dostávame, až keď dôjde k nejakému extrémnu vykoristovaniu napríklad. Takže my sa na to dívame z, tom, z pohľadu extrémneho vykoristovania ľudí. Ale myslím si, že to taktiež pomôže aj celkovému boju proti sociálnemu dumpingu. No a jeden prvok, ktorý je tu treba zdôrazniť v súvislosti s našou správou, do ktorú ešte doťahujeme, vydáme budúci rok, to je to, to sú inšpekcie na pracovnom trhu. Čo vlastne hľadajú, akým spôsobom vykonávajú e, svoje úlohy a myslím si, že určite vás prekvapí, čo sme zistili. Opäť sa na to dívame z pohľadu extrémneho vykoristovania, ale som si istý, že sa tá správa dá využiť aj v analýze ďalších aspektov. No ďalej, čo sa týka vzdelávania, už som hovoril o tých hlavných otázkach. My mm, nemáme k tomu veľa čo povedať. Ďalej pani Kari, ktorá hovorila o Medzinárodnej organizácii práce a o tých ľuďoch, ktorí žijú v otrockých podmienkach. Máme tam len hrubý odhad toho, koľko týchto ľudí vlastne je, pretože to sa týka e, v podstate e, sektoru trestnej činnosti. Mohlo by byť tak 300 až 400 tisíc približne, možno aj už 800 tisíc, ale radšej nechcem tie čísla zbytočne nafúkovať. 300 až 400 bude určite. Určite teda je týchto ľudí dosť v Európe, ktorí žijú v takýchto otrockých podmienkach. Začali sme na tejto otázke pracovať v roku 2009. Vykonávali sme inšpekcie spoločne s Europolom a Europol takisto ehm, tam boli zamestnanci zúfali nad tým, nakoľko málo sa toho ešte v tejto oblasti urobilo a že to nikoho príliš nezaujímalo. Potom sme začali osvetovú kampaň situácia sa trochu zlepšila, ale ešte nám ostáva veľký kus cesty. A je treba, aby politici v Európe uznali tento fenomén, že existuje, ale ešte samozrejme nás chystá veľký, odvie, veľký kus práce. Zatiaľ sme ešte nemali k tomu presné čísla. Ďalej, čo sa týka kontextu príčin tej politiky šetrenia, otázka finančnej krízy a tak ďalej, tak tomu ja sa nemôžem vyjadrovať, ale jedna vec, ktorú my sme si všimli a je obsiahnutá zdôraznená aj v našom, našej poslednej medziročnej správe, je to, že že ekonomovia, ktorí pracujú na týchto otázkach, by vždy mali spolupracovať s právnikom špecializovaným na ľudské práva. Vždy by vo všetkých e, správach, konzultáciách trojky mala byť aj analýza z pohľadu právnika špecializovaného na ľudské práva. No a len tak povrchne. My môžeme povedať, dobre, my nie sme ekonómi, takže nás sa to netýka. Avšak niektoré negatívne dopady na ľudí v podstate nemuseli nikdy nastať, pokiaľ by sa boli riešili aspekty týkajúce sa základných práv od začiatku pri zavádzaní tých opatrení politiky šetrenia. Ďalej e, pani Lope zo Španielska. Prebažte, ja nedokážem prečítať vaše meno na diálku. Je to napísané takým maličkým na tom papieri pred vami. Takže ten program, o ktorom som hovoril, tak obsahuje stále viac a viac rôznych otázok. A my sme v Španielsku dostali veľmi významnú cenu v súvislosti s našim bojom proti násiliu na ženách. A vidíme, že tu sa na tom dá ešte pracovať. Môžeme e, obsiahnuť aj ďalšie otázky. Nebudeme samozrejme pracovať na otázka týkajúci sa rodovej rovnosti. To náleží iným. Máme agentúru vo Vilniuse, ktorá sa venuje konkrétne tejto, tejto oblasti. Avšak my sme taktiež vydali správu týkajúcu sa rómskych žien a taktiež žien s postihnutím. No čo sa týka osob s postihnutím, tak tam chcem povedať, že násilie pácha na týchto osobách alebo zločiny z nenávisti namierené proti týmto osobám, taktiež e, tam vykonáme analýzu budúcnosti a, a rovnako tak, čo sa týka detí s postihnutím. Ďalej, čo týka pána, otázky pána Funtulisa, hovorili sme už o extrémnom vykoristovaní. Keď sa pozrieme na prípady, kedy zamestnávateľe sa neriadia predpismi, tak týmto otázkam sa venujeme v oblasti teda našej práce v oblasti boja proti extrémnu vykoristovaniu. Pán Krasnodebský Rómovia. Hovorili ste o e, prístupe, teda o volebnom práve, právom oblasti zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti. Toto je sektor, kde EÚ má veľké právomoci a vidíme tam naozaj, že to je trochu taká prekerná situácia, ale Tuto vykonáva, práve necháme vykonať e, prieskum medzi obyvateľstvom v všeobecnosti. Ďalej. Francúzsko a situácia v korporátnom sektore osoby s postihnutím. Neviem, ako to teda vyzerá v iných krajinách, sa nemáme k dispozícii žiadne výsledky, avšak Viem, že komisia si robí čoraz väčšie starosti ohľadom korporátnej alebo podnikovej zodpovednosti. Tieto otázky musia stať vyššie na zozname priorít korporátneho sektoru a myslím si, že už sa o tom diskutuje dosť dlho, 10-15 rokov, takže teraz ja už chcem vidieť konkrétne kroky. A myslím si, že toto by mohol byť, že tuto vidíme dobrý príklad toho, ako by sa to nemalo robiť, ako by to nemalo fungovať a čo všetko sa dá ešte zlepšiť v rámci dialogu s podnikovým sektorom. Ďalej potom otázka pána Martána ohľadom Rómov a ich ochoty sa zaintegrovať a asimilovať tak e, Rómovia, ktorých som stretol ja, bol som v jednom členskom štáte minulý týždeň na návštevu, na stretnutí s Rómami, s taktiež zastupcami väčšinovej, väčšinového obyvateľstva, s primátorom. Bol to taký menší členský štát. A áno, Chceme, aby títo ľudia netrpeli chudobou, aby sa stali súčasťou spoločnosti. Takže asimilácia, inklúzia, integrácia. Myslím si, že inklúzia, to je asi to najlepšie slovo, tak aby každý mohol byť súčasťou spoločnosti. Spoločnosť bude potom diverzifikovaná. A Mnoho z toho, čo som videl, keď som navštívil dediny alebo oblasti, kde žijú, kde žije romské obyvateľstvo, tak a teraz to teraz zakončím tak pozitívne, tak tam vidíme, že miera vzdelanosti sa stále zvyšuje. Vidíme to aj v rámci našich správ o romskom obyvateľstva a vidíme, že dnes 20 ročný Rómy už sú veľa lepšie vzdelaní než v minulosti, v minulosti než ich rodičia. Nie sú všetci vysoko vzdelaní, ale sú vzdelanejší. Takže niečo sa skutočne deje, hýbe sa to správnym smerom. A to nám potvrdia nielen štatistiky a čísla, ale aj naše konkrétne návštevy na mieste v týchto komunitách. Takže ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem za všetky tieto odpovede na naše otázky, pán Kierum. Skutočne ste sa posnažili všetkým odpovedať, takže ďakujem za návštevu. A teraz prechádzame k bodu 5 nášho programu. To čiastočne súvisí s tým, o čom sme diskutovali teraz, vytvorenie Európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie odrádzania od nelegálnej práce. A Tuto odozdávam slovo hneď nášmu spravodajcovi, pánu Pirinskému za sociálnych demokratov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsednička, kolegovia, dámy a páni, otázka boja proti nelegálnej práci bola témou, o ktorej sa diskutuje už niekoľko rokov, je témou, o ktorej sa diskutuje už niekoľko rokov všetky inštitúcie únie o nej diskutujú. A ja by som sa pokúsil hneď na úvod, pani predsednička, povedať, že nastal čas konať, konať tak, aby sa situácia začala meniť, čo sa týka nelegálnej práce, pretože tá situácia sa nezlepšuje, je to stále závažnejší a komplexnejší problém. A ako ste práve spomenuli, predchádzajúci bod diskusie len potvrdzuje to, že tento problém má veľmi priamy a negatívny dopad na základné ľudské práva, tak ako je to uvedené v zmluvách a v charte. Takže je na čase podľa mňa veľmi cieľene sa pustiť do činov. Uh, nie len E, príznakov tohto javu, ale aj e, odstraňovania koreňov tohto javu. Komisia predložila iniciatívu na vytvorenie platformy posilnenej spolupráce v prevencii a boji proti nelegálnej práci. Bolo to v apríli tohto roku a rada takisto e, sa dohodla v polovici oktobra na svojom stanovisku, čiže teraz je našou úlohou a našou výzvou E, v Európskom parlamente pripraviť si stanovisko, aby sme mohli prejsť na konzultácie a dúfam, že aj ku konkrétnemu vyriešeniu a vytvoreniu takéto platformy. Hneď na úvod, pani predsednička, by som chcel kolegov informovať alebo upriamiť ich pozornosť na ciele, podľa nás by to mal byť takým tým uh, usmerňujúcim motívom našich snah pri príprave uznesenia. Uh, niečo, čo by naozaj malo situáciu zmeniť. Hovorím o pozmeňujúcom návrhu 34 na strane 20 správy. E, je to v pozmeňujúcom návrhu, ktorý ja navrhujem, aby sme prijali. Hovorí sa tu o tom, že celkovým cieľom tejto platformy by malo byť zabezpečenie prínosu na úrovni únie prínosu k snahám členských štátov a ďalších inštitúcií spolu so sociálnymi e, partnermi pri úspešnom boji proti nezákonnej, nelegálnej práci. E, v tom zmysle, že opäť sa tu obratím, odkážem na predchádzajúcu prezentáciu. Myslím si, že všetci sme e, si uvedomili problémy, ktoré sa tu spomínajú stále menšia efektívnosť práce inšpektorát, inšpektorátov práce a ich činnosti. Agentúra to zaznamenala, je to niečo, čo vyvoláva obavy, pretože vieme, e, že aké sú skúsenosti pretože predtým tieto inšpektoráty práce boli úspešné a naozaj významnou mierou prispeli k snahám členských štátov Eh, k snahe zabezpečiť lepšie dodržiavanie eh, pracovnoprávnej legislatívy a aj boja proti nelegálnej práci. A tu by som opäť chcel upozorniť kolegov aj na ďalší rozmer, ktorý podľa mňa je nutný, ak chceme, aby platforma efektívnejšie fungovala. Konkrétne hovorím o eh, regularizácii pracovných miest. To znamená, nielen vytváraní prekážok pre ďalšie šírenie nelegálnej práce, ale ide o proaktívny prístup, ktorý by oficiálnil, sformálnil a dostal na e, oficiálny, regulárny trh s prácou tie pracovné miesta, ktoré sú momentálne e, pracovnými miestami na čierno. Čiže ide o regularizáciu, ale v žiadnom prípade by si to nikto nemal vysvetľovať tak, že to môže byť použité ako výhovorka pre vytváranie rôznych typov nekvalitných pracovných miest, pracovných miest na dobu určitú, na čiastočný pracovný úväzok, e, e, nekvalitné pracovné miesta. Tým by sa vlastne regularizovalo zneužívanie. Nič takéto nenavrhujem, čo sa týka práce platformy. A pani predsednička, okamžite tu vystáva otázka o tom, ako bude táto platforma fungovať. Aké úlohy bude mať? Akú činnosť by mala vykonávať? Akú činnosť by si mala stanoviť? A o, tu je určité váhanie a taká neochota zo strany viacerých členských štátov Ehm, nechcú príjmať rozhodnutia, ktoré by viac menej boli povinné a ktoré by mali v podstate ten účinok, že by nutili štáty robiť veci, do ktorých sa im veľmi nechce. A tu by som sa chcel obrátiť naozaj na všetkých, ktorí budú riešiť túto tému, aby to vnímali ako niečo, čo má byť spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán, ktorých sa to týka. To sú vlády, pretože musia riešiť otázky vyhybania sa dania, vyplácania alebo nevyplácania sociálnych dávok, porušovania pracovnej legislatívy, odbory, ktoré by sa mali snažiť odstrániť z trhu práce sociálny dumping a podnikateľská obec, ktorú by pre ktorú by mohlo byť zaisto zaujímavé bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži. Čiže táto platforma by sa mala snažiť mať zodpovedné zastúpenie štátnej správy, sociálnych partnerov, Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, výboru regiónov. A vymieniali by sa tu predovšetkým osvedčené postupy, prinášali by sa na stôl riešenia rôznych aspektov nelegálnej práce, ktoré sa osvedčili. Jednak ako prevencia, ale aj ako regularizácia pracovných miest. A stretol som sa pri príprave tejto správy s vecami, ktoré naozaj by mali sa dostať na svetlo svetla a všetci by sa mali od nich dozvedieť a zistiť, ako by ako na úrovni členských štátov mohli posilniť a premietnúť do svojich aktivít. Je tu viacero praktických aspektov tejto platformy, napríklad ako si zorganizuje svoju prácu, ako často bude zasadať, komu bude podriadená. Nechcem tu veľmi zdržiavať a zachádzať do detajlov, všetko nájdete v správe. Jediná vec, ktorú chcem povedať, sa týka toho, že mám pocit, že parlament a tento výbor by sa mal zapojiť do sledovania činnosti platformy a pomáhať jej, v podstate ju tlačiť týmto smerom, ktorý som sa snažil popísať. A na záver by som sa len rád vrátil na začiatok otázke základných ľudských práv, pretože máme, pani predsednička, pozmenujúci návrh číslo 3, ktorý navrhujeme a v ktorom sa hovorí o tom, že práca platformy musí rešpektovať chartu základných ľudských práv, predovšetkým určité články 5, 15 a 31, ako aj relevantné dohovory Medzinárodnej organizácie práce ILO. Takže v tomto zmysle by som vás chcel vyzvať, aby ste zvažovali predkladanú správu. Ďakujem pekne, pán Pirinsky. A teraz Slovo dostáva pani Romana Toč. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto by som sa chcela poďakovať pánovi Pirinskému za výborný výsledok. Čo sa týka jeho správy, je tu 71 poznaňujúcich návrhov, čo je veľa. To znamená, že sa naozaj venovalo veľa úsilia do ďalšieho zlepšenia návrhu, ktorý predložila komisia. Podľa mňa návrh komisie sám o sebe je dobrým základom a sleduje ciele, ktoré sa všetci snažíme dosiahnuť, bez ohľadu na to, že niekedy naše názory na určité riešenia sa líšia a hľadáme kompromisy. Tak či onak, náš hlavný cieľ ostáva rovnaký a nezmemení. Našim spoločným cieľom je bojovať proti, obmedziť a e, ísť proti nelegálnej práci. A platforma je jedným z nástrojov, ktorý, ktorý môžu prispieť k obmedzeniu tohoto javu nelegálnej práce. Samozrejme je veľmi dôležité aby táto platforma nebola samoučelná, aby naozaj v praxi fungovala, je zrejme, že pozmenujúce návrhy pána Pirinského do určitej miery zachádzajú ešte ďalej v porovnaní s návrhom komisie. Zároveň sa tu zavádzajú nové pojmy ako regularizácia. A to sú všetko veci, ktoré budeme musieť prediskutovať. Som presvedčená o tom, že nás čaká ešte tvrdá práca, napriek tomu, že text je pomerne krátky, no chcela by som ešte raz zopakovať to, že máme spoločný cieľ. Zároveň som presvedčená o tom, že dosiahneme také kompromisy, ktoré nám pomôžu tento text v praxi použiť, pretože nechceme, aby sme zase mali iba jeden text na papieri, ale v každom prípade sa teším na úspešnú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Kalečambor zo skupiny ALDE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, hovorím v mene tieňového spravodajcu pána Tuma, ktorý momentálne tu nemohol byť. Takže upozorním, že hovorím o jeho myšlienkách a nie nutne o mojich názoroch. Ide o to, že táto platforma musí byť prínosom v ťažkých časoch e, prísnych rozpočtových škrtov a úspor. A skupina ALDE je presvedčená o tom, že by sme mali podporiť prístup komisie, ale chceli by sme zdôrazniť to, že potrebujeme doplniť lepší prehľad o tejto problematike Musíme sa pozrieť napríklad na otázku daní, na legislatívu, potrebujeme aj zjednodušiť administratívu a tak ďalej. Taktiež podporujeme víziu komisie, čo sa týka nepostrádateľných e, článkov tohto systému, to sú členské štáty a potom ďalšie iné články, ale taktiež podporujeme aj zapojenie nepostradateľných agentúr a iných organizmov, predovšetkým tu napríklad eh, hospodársky a sociálny výbor. Ešte stále sme nehovorili o probléme eh, falošnej eh, zárobko, zárobkovej činnosti alebo osôb samostatne zárobkovo činných. A tu je taktiež treba bojovať proti šedej zóne, šedej ekonomike. A naša teňová spravodajkyňa je toho názoru, že treba zabraniť tomu, aby táto platforma sa zmenila na nejakú nadštruktúru, ktorá sa bude len riadiť rôznymi ustanoveniami a ukladať nové pravidlá vnútroštátnym inšpekciám Takže z tohoto sa trochu obáva tieňová spravodajkyňa a tvrdí, že je treba byť opatrný a neporušiť princíp subsidiarity. A na záver súhlasíme s tými prácami, ktoré treba vykonať, avšak vždy je treba myslieť na to, že netreba nakladať novú administratívu podnikom, a predovšetkým, čo sa týka malých a stredných podnikov. Ďakujem, pani predsednička. Thank you, Madam McIntyre from the ECR. Ďakujem pekne teraz pani McIntyre, menej ECR. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Pirinskému spravodajcovi, za prácu, ktorú vložil do tohto návrhu. My oceňujeme vytvorenie tejto platformy. Domnievame sa, že je dôležité zdieľať najlepšie postupy informácie a taktiež vyvíjať e, spoločné porozumenie o tom, čo presne znamená e, táto spoločná zárobková činnosť. E, taktiež je to dobrá príležitosť pre členské štáty, aby sa venovali intenzívnejšie cezhraničnej spolupráci, aby si vymienali najlepšie postupy. Už som to spomínala v minulosti, naozaj je to veľmi závažný fenomén, pretože to má vplyv priamo na všetky členské štáty, najmä v dvoch oblastiach daňové úniky, taktiež podvody v sociálnych dávkach a taktiež e, nekonospodárska súťaž, ale aj ochrana pracujúcich. Teda je to naozaj veľmi dôležitý e, bod ďalej. E, charakter nelené práce je dosť odlišný v jednotlivých členských štátoch. Nie je to úplne rovnaký koncept všade. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme prijať jednotné riešenie pre všetkých. E, z pohľadu Veľkej Británie môžem povedať, že u nás nelegálna práca predstavuje zhruba 1,7 podľa e, čísel e, OECD. V niektorých iných členských štátoch je toto percento o mnoho vyššie. Teda, keď sa pozeráme na účasť, o tom sme už hovorili, myslím, že ak chceme aby účasť bola povinná. A ja mám preto veľké pochopenie. Myslím, že ak by to malo fungovať úspešne, všetky členské štáty by sa e, mali stať súčasťou tejto platformy. Ale ak toto podporíme tak, e, kompletný zoznam krokov, ktoré budú tiež povinné, myslím, že sa to stane úplne nemožným priam až. Teda môže sa zdať, že budeme musieť e, zaviesť proces povinnej účasti a členské štáty potom budú musieť zdôvodniť, prečo sa nechcú zúčastniť e, konkrétnej iniciatívy. Musíme si uvedomiť, že ak jedna časť bude povinná, zároveň to nebude vyčerpávajúci zoznam, teda členské štáty nebudú vedieť, e, k čomu presne všetkému sa zavezujú, tak to jednoducho nepôjde. E, ďalej mám isté výhrady súvisiace so zavedením regularizácie pracovných miest. Chcela by som e, požiadať o objasnenie, čo presne to znamená. E, spravodajca nám hovorí, čo tým nemyslí, ale ja sa chcem opýtať, čo presne tým myslí. Trochu ma znepokojuje, že keď nám cítite potrebu povedať, čo tým nemyslíte, možno by sa to malo v znení ujasniť tak, aby bolo jasne popísané, čo sa tým naozaj myslí, pretože sa tým podľa mňa dosť výrazne rozširuje rozsah celej tejto záležitosti a to ma dosť nepakuje. E, ďalej niekoľko ďalších poznámok. Zapojenie sociálnych partnerov. To je úplne správne, najmä na európskej úrovni, ale neviem, že či keď povieme členským štátom, čo presne majú urobiť hľadiska konzultácií, pripomienkovania predtým, ako prídu na stretnutie a taktiež keď povieme členským štátom, koho presne si majú priniesť eh, na toto stretnutie, tak sa tým budeme pokúšať eh, manažovať celé toto dianie a to jednoducho nebude fungovať. Musíme taktiež byť opatrní eh, v oblasti návrhov, ktoré budeme predkladať, čo sa týka výmeny údajov informácie ehm, špeciálneho charakteru, napríklad o daňových otázkach, môžu spôsobiť isté obmedzenie z hľadiska ochrany osobných údajov. Myslím si teda, že v tomto budeme musieť byť veľmi opatrní, čo sa tam presne bude uvádzať a ako. Teda celkovo si myslím, že máme pred sebou veľmi zaujímavé diskusie. Som si istá, že sa nám podarí uzavrieť to úspešne a zdarne a že sa nám podarí vypracovať kvalitné kompromisy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Guneva, ktorá zastupuje GUE. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcela by som sa najskôr poďakovať pánovi Pirinskému za naozaj vynikajúcu správu, veľmi dôležitú správu. Aj princíp, ktorý eh, to presadzuje, je dôležitý. Musíme sa snažiť o niečo viac vychádzajú z návrhu Európskej komisie dosiahnuť pokrok. Nede tu len o prevenciu a odstrašujúci charakter tohto problému, ktorý má aj sociálne dôvody. Ide o to, že nelegálna práca sa postupne stáva legálnou, registrovanou prácou. Teší ma, teda bola by som rada, keby sme sa dohodli na tom, že účasť členských štátov na takéto platforme bude povinná, pretože keď sa rozhodneme bojovať proti tomuto javu, tak nesmieme nechať a prenechať žiadne žiadny priestor sociálnemu dumpingu. Mm, preto považujem za správne, že Budeme požadovať od členských štátov koordináciu tak, aby sa národné opatrenia koordinovali vždy v spolupráci s inými a ostatnými aktérmi. Títo zástupcovia však nemusia byť nevyhnutne zástupcami vlády, ak budú mať dostatočné skúsenosti v danej oblasti. A taktiež, čo sa týka spoločného prístupu eh, členských štátov Aj toto je dôležité v oblasti pracovnej legislatívy. Nesmieme nechať absolútne žiadny priestor na zneužívanie ľudí, ktorí doposiaľ vykonávali ohlásenú zárobkovú činnosť. E, taktiež sa to musí zorganizovať tak, aby pracovné skupiny pravidelne zasadali. Musíme taktiež dosiahnuť e, presnú definíciu tohto pojmu neohlásené pracovnej činnosti, pretože aktuálne platná definícia je ešte z roku 98 a to neviem, či je veľmi vhodné. Ďalej, platforma by mala vychádzať z definície, ktorá zohľadňuje aj moderné fenomény. Mnohí ľudia, ktorí sú nutení žiť z takejto nelegálnej práce vzhľadom na rôzne administratívne kroky, ktoré sa musia vykonávať na úrovni všetkých štátov voči zamestnávateľom. To vedie k tomu, že eh, veľmi často eh, dokonca masovo sa vykonáva nezákonná práca. Dokonca zamestnávateľia sú nútení síce ohlásiť svojich zamestnancov, ale nemusia uvieť konkrétne hodiny, ktoré odpracoval daný zamestnanec. A tým vlastne prekračujú stanovený rámec, nedodržia stanovené podmienky a to um, sme e, vlastne nechceli, chceli sme tieto problémy vyriešiť. Okrem toho, sa nerobí nič preto, aby existovali rozumne dobre fungujúce štátne siete v tejto súvislosti. Ak zamestnávateľ napríklad um, deklaruje iba polovicu odpracovaných hodín, tak to tiež nie je v poriadku. Je to eh, začarovaný kruh, eh, ktorý mm, vlastne vedie k tomu, že sa tieto problémy tieto, e, tejto šedej ekonomiky nikdy nevyriešia. E, chcem požiadať spravodajcu, aby vedomal pozornosť aj týmto konkrétnym bodom. A ja ako spravodajkyňa stanoviska v výboru FAM a ďalej tejto funkcie by som chcela predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú konkrétne žien. Tie sú totiž najslabším článkom tohto systému, čo sa týka práce v domácnosti alebo aj e, dokonca e, niektorých e, otrockých pracovných pomerov. K tomuto ešte teda predložím pozmeňovací návrhy. Ďakujeme pekne. Terry Reinke. Ďakujem. Myslím, že už kolegovia spomenuli mnoho relevantných bodov. Chcem sa aj ja poďakovať pánovi Pirinskému za to, že tieňoví spravodajcovia už mali možnosť sa stretnúť, mohli sme e, si vymeniť názory. Chcem ešte dodať tri poznámky, ktoré podľa mňa e, sa budú musieť vyjasniť v návrhu, alebo možno aj doplniť ďalej. Teda poprvé, domnievam sa, že ak budeme mať túto platformu a ak má byť východiskom koordinovaných krokov na európskej úrovni. Budeme musieť využívať všetkých eh, expertov, všetkých aktérov, eh, ktorí súvisia s touto nelegálnou, nepriznanou prácou, pretože inak je tu riziko, eh, že vzniknú akési paralelné štruktúry, ktoré nebudú koordinované s inými expertnými skupinami, ktoré už existujú na európskej úrovni. Teda mali by sa zúčastniť tohto konkrétneho úsilia všetky expertné skupiny, a všetko úsilie, ktoré sa už doteraz v tomto smere vykonalo, by sa malo takto zastrešiť. Ďalej, po druhé, už sa tu viackrát spomenulo aj v minulosti, že by to nemala byť len platforma na diskusiu, aby sa potom neprijímali už ďalšie kroky. Platforma teda musí mať veľmi jasný mandát a jasné ciele. Ja si myslím, že v tejto súvislosti budeme musieť trošku jasnejšie stanoviť, čo už teraz je obsahnuté v platforme a taktiež, čo sa bude týkať spúšťania krokov na úrovni členských štátov, nielen na úrovni Európskej únie, ale jasne stanoviť, že v niektorých situáciách členské štáty budú musieť koordinovane spolupracovať a problémy sa dajú vyriešiť iba, ak členské štáty budú ochotné spolupracovať, aby sa situácia zmenila. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Sven Šulce. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať pánovi Pirinskému za spoluprácu. Myslím, že zatiaľ jeho návrh vyzerá veľmi dobre. Obsahuje mnoho veľmi pozitívnych bodov. Kolegovia už pomenuli mnoho z toho, čo som chcel povedať aj ja, ale ešte chcem dodať, že e, si myslím, že musíme dosiahnuť povinnú účasť členských štátov, pretože keď chceme naozaj bojovať proti nelegálnej práci v každom jednom členskom štáte, E, sa s tým spojí aj väčšia miera spravodlivosti e, voči tým, ktorí každé ráno vstanú, idú do práce, platia dane, tak ako e, to stanovuje daný členský štát. A už len kvôli nim by sme to mali podporiť, túto povinnú účasť. V jednotlivých členských štátoch máme odlišné vnímanie, napríklad aj nelegálne práce, máme odlišné štruktúry v boji proti E, nezákonnej práci. Taktiež nemáme jednotnú definíciu e, nelegálnej práce, ktorá by sa mohla uplatniť vo všetkých členských štátoch. Preto si myslím, že táto platforma by mala byť skôr akousi možnosťou na výmenu informácií a potom by sa mali ponechať ďalšie kompetencie na úrovni členských štátov. Myslím, že je pozitívne, to, čo sa uvádza v dokumente rady, napríklad v článkoch 11 a 11b, mm, tam sa toto konkrétne zdôrazňuje. Chcem ešte upozorniť na článok 11 návrhu komisie, pretože si myslím, že tento článok 11 návrhu komisie, kde sa hovorí o preverovaní podľa mňa nezachádza dosť ďaleko. Mali by sme sa venovať tiež tomu, že tento článok 11 by sa mal sformulovať trošku presnejšie Možno aj ja k tomu ešte predložím pozmeňovací návrh. Ďalej. Táto platforma musí mať dispozícii dlhodobých, dlhobo pracujúcich odborníkov členských štátov, aby to nebola len platforma, tak ako sme videli už viackrát v minulosti, že po niekoľkých e, rokoch e, jednoducho zanikne a tým stratíme e, dobrých e, vzdelaných odborníkov z tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Marta. Merci, merci. Ďakujem pekne. Aj keď e, sme nespolupracovali na tejto veci, chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za to, čo nám navrhuje, za to, čo nám ponúka. Samozrejme je potrebné robiť prevenciu a e, bojovať proti nelegálnej práci. To je logické, ale realita vyzerá ako. No vďaka politike e, úsporných opatrení E, na jednej, ste dotlačili k múru na jednej strane zamestnávateľov, na druhej strane zamestnancov, ktorí každý sa snaží prežiť, nejako vyžiť. Majú na výber vďaka vašim e, opatreniam úsporným. Jediná, jedinú možnosť majú e, zavesiť to na klinec a prestať fungovať alebo delokalizovať na úkor domácich pracovníkov. Alebo sa obrátiť na využitie služieb vyslaných pracovníkov. To znamená, e, vo Francúzsku radšej zaplatíme niekomu 3 či 4 eur ako 15 či 16 eur za všetkými odvodmi a podobne. A takisto si môžu vybrať e, e, v podstate nezávislí, samostatne zárobkové činné osoby, na domáce práce a podobne radšej zamestnajú ľudí na čierno. To je na strane e, zamestnávateľov. A potom tí, ktorí pracujú na čierno, majú na výber. Buď budú pokračovať, takto pracovať, vďaka e, úsporným opatreniam nie je veľa práce oficiálnej, alebo teda si môžu vybrať a snažia sa teda na to, aby mohli, ča, mali dať čo aj svojim deťom a mali e, si naplniť čím chladničky, alebo na druhej strane majú na výber e, ísť do nejakých e, vývarovní pre ľudí bez práce. A to všetko vďaka tým úsporným opatreniam. Všetky ste dotlačili k múru na jednej strane zamestnávateľov a na druhej strane zamestnancov. Dotlačili k múru na to, aby sa všet, obrátili k nelegálnej práci. Čiže môžete zaviesť všetko, čo chcete či už pre podnikateľov, pre podniky alebo pre občanov. Dostali ste ich do situácie, kedy majú problém prežiť. Jediné, čo môžeme spraviť, je naštartovať hospodárstvo a to takým spôsobom, že sa konečne skončia úsporné opatrenia. Thank you, Mr. Benefaj. Pán Benfej. Thank you, chair. Let me begin. Ďakujem pekne. Chcem eh, sa na úvod obrátiť na spravodajcu pána Pirinského. Chcem mu zablahoželať eh, k tomuto návrhu. Myslím, že je to veľmi dobrý základ na ďalšie rokovania. Súhlasím s väčšinou návrhov, eh, ktoré popisuje aj sám spravodajce kolegovia. Myslím, že sa zhodneme na všeobecnom prístupe k tejto téme. Podporujem, aby sa prispôsobil záber tohto dokumentu, najmä čo sa týka štatutu e, regularizácie pracovných miest, je dôležité, aby sme sa držali e, hlavného, hlavnej zásady zvýšenia mm, životnej úrovne a kvality života pre našich občanov. Nestačí len regularizovať pracovné miesta. E, musíme sa sústrediť aj na vytváranie nových pracovných miest, aby sme sa dostali z krízy. Táto platforma by mala pomáhať v naplnení tohto cieľa a preto chceme prispieť k vytváraniu tejto platformy, perú z úvahy, že musí byť čo najefektívnejšia a pretože môže priniesť pridanú hodnotu na európskej úrovni, musí fungovať jednoducho, ale zároveň účinne, mala by byť efektívna v produkovaní konkrétnych záverov a taktiež by mala zabezpečiť transparentné kontakty so sociálnymi partnermi, s inštitúciami aj s agentúrami. Mala by byť eh, vytvorená práve zásobcov týchto aktérov. Je dôležité, aby sociálni partnery boli účastní na všetkých rokovaniach a taktiež musíme nájsť um, priestor pre PS sieť európskych verejných služieb, tak aby sme čo najviac využívali synergie, uh, prepojenie týchto platform na európskej národnej úrovni s už existujúcou európskou sieťou a to je presne jeden eh, z cieľov vzniku eh, tohto orgánu. Uh, E, účasť na tejto platforme musí byť povinná. Iba tak totiž splní svoj účel. Aktívna účasť všetkých členských štátov je kľúčová v zabezpečení e, splnenia spoločných cieľov, najmä e, čo sa týka konkrétnych riešení nezákonnej hospodárskej súťaže, ale taktiež sociálneho dumpingu, takýto pokiaľ ide o nezákonný sociálny dumping, nezákonné formy práce, najmä eh, čo sa týka vyjadrení kolegov z Veľkej Británie. Myslím, že aj zapojenie Veľkej Británie by veľmi pozorne a výrazne obohatilo fungovanie tejto platformy. Ako už povedali eh, kolegovia, hlavným cieľom tejto platformy by mal byť pomôcť eh, väčšine zamestnávateľov predísť nekalej hospodárskej súťaži práve touto nepriznanou prácou. Teda chcem, eh, aby sa zvážilo začlenie tejto platformy do procesu európskeho semestra. Myslím, že by sme mali umožniť eh, tejto platforme, aby predkladala nejaké správy, stanoviská, ktoré by sa potom predkladali Ráde, komisii, a parlamentu a výboru pre zamestnanosť, čo sa týka konkrétnych analýz e, a návrhov v procese boja proti nezákonnej práci. Myslím si, že v kontexte inklúzie sociálnych ukazovateľov v Európskom semestri táto platforma môže zohrávať veľmi významnú úlohu. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme. A teraz pán Lenars. Ďakujem za slovo. Takže ja som e, rád, pán kolega, že tu hovoríme o tomto návrhu dokumentu. Urobili sme pre 4 rokmi štúdiu vykonateľnosti a teraz už bolo na čase pokračovať. A mm, ja si myslím, že táto správa Perinsky prináša trochu sklamanie, že komisia tam neprejavuje dostatočné ambície. Ja si myslím, eh, že to tak. A poviem vám, kde by mohli byť ambicioznejší. Jednou z úloh platformy je rozmýšľať nad spôsobmi, ako zlepšiť situáciu. A keď to považujeme za vážny problém a chceme to riešiť, tak nemusíme sa zamýšľať nad tým, ako to riešiť, ale musíme začať konať. Európsky parlament vo svojom uznesení hovoril o iste aj o poštovných e, doručovacích službách tejto záležitosti a taktiež sa tam nehovorí o poradnej úlohe platformy. To tam chýba pri odhalovaní slabých miest v európskej súčasnej legislatíve. Musíme sa zaoberať tým, čo ako kde zlepšiť a je dôležité, že táto platforma už musí byť schopná začať rýchlo konať a musí hľadať spôsoby spolupráce medzi tými štátmi a hľadať spôsoby, ako zlepšiť situáciu. A pracovné inšpektoráty jednotlivých členských štátov musia byť dostatočne vybavené koordinačnou schopnosťou a myslím si, že komisia musí byť ambicioznejšia, už to povedal aj kolega, že toto nemôže byť žiadna mŕtva oblasť. Musíte to naplniť životom. Treba dať pozor na to, aby tam nebolo stanovených veľa povinností a nových iniciatív, pretože keď v tejto platforme toho naložíme príliš veľa a veľmi ju zinstitucionalizujeme, tak je to bude komplikovať prácu. Musí to byť praktický nástroj k dispozícii úradom, Musí to byť flexibilný nástroj a iba potom to bude prínosné. Ďakujem. Takže máme ešte čas na pár pripomienok zo strany komisie. Pani Muriel Quinn. Komisia už tu bola spomenutá v poslednom vyjadrení, takže prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pánovi spravodajcovi za to, že sa venoval tejto problematike, e, že hovorí o tom, že je naozaj súrne a nutné rýchlo konať, že je potrebné konať na európskej úrovni, čo sa týka spolupráce, ktorá by naozaj bola prínosom, bola niečím navyše v porovnaní s tým, čo máme doteraz. A zároveň by som chcela poďakovať spravodajcovi aj ďalším tieňovým spravodajcom za to, že podporujú komisiu v tej snahe, aby platforma, samozrejme zohľadňujúc mm, rozdiely medzi členskými štátmi, aby táto platforma naozaj spájala všetky členské štáty a to povinným spôsobom. Mám tri pripomienky. Prvá sa týka cieľov. Vrátim sa k tým ústredným cieľom návrhu komisie. Tu by sa mala posilniť spolupráca medzi členskými štátmi a dotknutými a zainteresovanými stranami s cieľom lepšie uplatňovať v praxi vnútroštátne predpisy ako aj európske predpisy, jednak v oblasti prevencie, tak aj v oblasti e, postihovania nelegálnej práce Zároveň je potrebné mať nástroje na posilnenie technických kapacít všetkých aktérov na rovni členských štátov, ktorí bojujú proti nelegálnej, nelegálnej práci. A práve preto, tak ako to navrhol jeden poslanec či pani poslankyňa, e, otázka regularizácie nelegálnej práce si asi vyžiada trošku také doladenie terminologické. Jedným z cieľov platformy okrem iného je aj podporiť vytváranie mm, oficiálnych pracovných miest. A otázka regularizácie nelegálnej práce je samozrejme legitímnou diskusiou. V niektorých členských štátoch e, sú zaujímavé e, skúsenosti s regularizáciou, s amnestiou, ale to sú skúsenosti, ktoré je potrebné ešte vyhodnotiť a v každom prípade platforma sa tým môže zapodievať. A čo sa týka špecifických podmienok niektorých a potreb niektorých členských štátov a či niektorých sektorov, to je pravda, ale nie sme si istí, či to je univerzálne riešenie pre všetky sektory. Takže možno by bolo potrebné trošku preskúmať ešte aj túto otázku. Po druhé, pán spravodajca sa hovorí o význame a úlohe inšpektorátov práce. Je to veľmi dôležitý aspekt spomedzi nástrojov, ktoré členské štáty k dispozícii majú na identifikáciu a prevenciu pred nelegálnou prácou. Ale chcela by som predsa len pripomenúť, že cieľom návrhu komisie bolo pracovať nie len na úrovni inšpektorátov práce. Viete, že niektoré členské štáty nemajú také inšpektoráty práce, ktoré riešia otázky nelegálnej práce. Nespadá to do ich kompetencie. Ale ide o to, aby spolupracovali viacerí aktéry. Takýto holistický prístup to znamená sociálne zabezpečenie, migrácia, daňové úrady, štátna správa, ochrana a bez, zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Všetci, tí, čo majú tieto veci v kompetencii, by mali na tom spolupracovať a nielen inšpektoráty práce by mali riešiť otázky alebo témy tejto platformy. A po tretie, otázka správy a riadenia. Je tu viacero aktérov, ktorých sa to týka čo sa týka pozmajúcich návrhov pána spravodajcu. Ja by som chcela pripomenúť, že nakoniec, tak ako to povedali aj viacerí vystupujúci, pripomenúť to, že nám ide o to, aby to bolo prínosné, ale aby aj práca platformy bola efektívna a zároveň, aby sa zabezpečila globálna koherentnosť činnosti tejto platformy. Samozrejme, e, čitateľom neuniklo, pozorným čitateľom neuniklo, že sú tu pozmenujúce návrhy pána spravodajcu, ktoré hovoria práve o týchto aktéroch platformy. A chcela by som zdôrazniť, že podľa mňa tento aspekt je potrebné prediskutovať na novo. Prečo komisia by mala predsedať tejto platforme? No, je tu viacero potrieb koordinácie, ktoré by mohla uspokojiť komisia v zmysle toho, že by zosúladila rôzne činnosti ďalších výborov, ktorým predsedá napríklad SLIK, tam spolupredsedá administratívny výbor, čo, z tých koordinácie sociálnych aspektov a ďalšie výbory, ktorých sa môže týkať jedna spoločná práca, jedna potreba spolupráce v oblasti nelegálnej práce. Čiže to sú tie dôvody, prečo by to mala robiť komisia. Zároveň by sa zabezpečila kontinuita činnosti platformy. A zároveň je potrebné zabezpečiť rovnováhu, respektíve dobrú znalosť rozdielných e, stanovisk členských štátov. A tu máme na to rôzne prostriedky, ako zozbierať tieto informácie, analytické informácie. Okrem iného aj prostredníctvom špecifickej úlohy komisie v rámci aktivity ohľadom európskeho semestra a zároveň je potrebné zabezpečiť aj koherentnosť e, v implementácii e, finančných a technických prostriedkov, ktoré priamo spravuje komisia. Tu hovorím o IT systémoch, ktoré sú uvedené v našom návrhu ako projekt ECI eh, alebo, alebo systém IMI v rámci vnútorného trhu. Takže to sú pripomienky k tomu, že je potrebné zabezpečiť efektívnosť fungovania, riadenia a spravovania tejto platformy. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujeme pekne. Pán Pirinsky je úplne um, Uh, Ďakujem, takže pán Pinisko, ja posledné slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili a taktiež vo všeobecnosti. A všetkým tým, ktorí tu rozprávali, podporali môj všeobecný prístup v rámci mojej správy a taktiež je to pre mňa veľmi dôležité si vypočuť vaše e, dôležité e, komentáre. A je pravda, že sú tu určité pozmeňujúce návrhy v tejto správe, keď to porovnáme s návrhom komisie pôvodným. Tie sú výsledkom konzultácií v priebehu prípravy správy a samozrejme by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pripraviť túto správu, pretože to nie je v možnostiach jednej osoby spísať takúto celú správu. Takže budem hovoriť o tých záležitostiach, tak ako ste ich spomenuli vy vo svojich eh, vyhláseniach. Ja začnem otázkou definície. O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o nelegálnej práci? To je niečo, o čom hovorila predovšetkým pani Kuneva a taktiež o tom hovorili aj ostatní. Čiastočne máme tu definíciu komisie z roku 1999 prakticky, ale ako teraz mám v dispozícii nástroj, ktorý mám, ktorom je taký pojem, že nelegálna práca je aktivita, ktorá nie je síce trestnou činnosťou, avšak nie je nahlásená verejným orgánom. A v tomto zmysle keď sa ma pýtate, čo sa myslí tou legalizáciou, tak v podstate sa často jedná len o ohlásenie tejto pracovnej činnosti, pretože v tom prípade sa na toto pracovné mieste budú uplatňovať predpisy pracovného práva, režimy zdanenia, sociálneho zabezpečenia, tak ako to prebieha vždy v prípade ostatných pracovných miest v členskom štáte. No a už v priebehu diskusie o základných právach sme hovorili o inklúzii, o definícii inklúzie. Tu hovoríme v podstate o inklúzii zamestnancov alebo pracovníkov do, na zákonný pracovný trh regulovaný. A potom tu vyvstáva otázka, prečo táto práca nie je ohlásená tu to musím povedať veľmi explicitne. Sú tam veľmi silné záujmy a siete, ktoré chcú vykoristovať pracovníkov a bohužiaľ existujú aj podniky, ktoré sú pripravené využiť nekalú hospodárskú súťaž. Takže nie je to len také cvičenie, že nech sa ľudia ohlásia svoju pracovnú činnosť, ale je to veľmi cielená koordinovaná akcia boja proti rôznym aspektom nelegálnej práce. No a keď nám tu nejaký kolega povie, že nemá zmysel sa snažiť vytvárať nejaké mechanizmy alebo platformy, vtedy, keď sa teraz všade šetrí a ľudia teraz sú nútení brať takéto, takúto nelegálnu prácu, tak ja vám poviem naopak. Práve v týchto ťažkých podmienkach je to dvakrát také dôležité bojovať proti týmto praktikám nelegálnej práce a samozrejme robiť všetko, čo bude v našich silách preto, aby sme podporili investície a rast, aby sme mohli prestať toľko šetriť. A Komisia teraz sa musí snažiť hľadať alebo o väčšiu flexibilitu v rámci európskeho semestra, v rámci iných nástrojov, tak aby sme e, riešili, odstraňovali rôzne pochybné pracovné podmienky. Už sme o tom diskutovali minulý týždeň v Štrásburgu, keď sme hovorili o e, poročnom vyhodnotení stratégie Európa 2020. Takže v podstate tu máme dva zásadné body. Poprvé, musíme mať silnejšiu platformu, kde tie aspekty budú povinné. No a po druhé je tu otázka, či začíname narúšať princíp subsidiarity, či sa dostávame do situácie, kedy členské štáty už to nebudú môcť e, ďalej prijímať. Takže by sme sa mali snažiť o následujúcu vec skutočne zapojiť do práce v rámci tejto platformy ľudí, ktorí sú odborníkmi na tieto otázky. Nie sú to len pracovníci inšpektorátu práce, ale sú to rôzni experti, ktorí môžu viesť rôzne vážne praktické diskusie a nie len vydávať nejaké všeobecné vyhlásenia. A toto samo o sebe podporí väčšiu dôveru v tejto oblasti. Budú sa potom nielen vymieňať e, postupy dobrej praxe, ale aj môžeme spolupracovať, zdieľať rôzne kroky. Takže by som chcel poďakovať kolegom, tieňovým spravodajcom, ktorí vyjadrili nádej, že sa prostredníctvom týchto krokov dostaneme k spoločnému návrhu, ktorý bude dostatočne flexibilný a bude obsahovať dostatočnú mieru kompromisu, bez toho, aby sme zo zreteľa stratili naše ciele. A tým hlavným cieľom je vytvoriť miesto, kde Európska únia bude môcť e, podporovať kvalitatívnu zmenu, zapojiť všetky členské štáty, všetkých sociálnych partnerov a samozrejme aj komisiu. Takže teraz sa dostávam k poslednému bodu, o ktorom hovorila zastupkynia komisie ohľadom redenia správania. Myslím si, že najlepší spôsob redenia správania by bolo dať expertom, odborníkom v tejto platforme do ruky oťaže a potom komisia by ich mohla podporovať nejakými dodatočnými krokmi. Ďakujem, pán Pirinsky, a ďakujem aj vám všetkým, že ste sa zúčastnili tejto zaujímavej diskusie. Harmonogram je nasledujúci. Lehota na pozmeňujúce návrhy 15. decembra, prijatie a hlasovanie 26. februára v našom výbore. Takže možno sa to ešte zmení. A teraz v neposlednom rade tu máme ďalšie body programu. Máme tu absolutórium. Máme tu 6 navrhov stanovisiek ohľadom absolutória pre 2014. A teraz odozdám slovo spravodajkyni pani Harkin. Máte slovo. Ďakujem. Ja by som len chcela požiadať predsedničku alebo pýtať sa, chcete, aby som tie správy, tie stanoviska prešla jedno po druhom? Vy si sama vyberte. Dobre, možno, že ich prejdem jedno po druhom, budem hovoriť stručne, pretože vieme, že na to máme len pol hodinu. Neviem, na koľko sa chcú k tomu kolegovia vyjadrovať, ale myslím, že pokiaľ pôjdem jedno po druhom, tak to bude trošku prehľadnejšie. Máme čas do 18.30, hovorí predsednička, ale potom už tu nikto neostane, takže áno, chápem, čo vejde pani predsednička. Takže poprvé, týka sa to všeobecného rozpočtu, takže len stručne. Áno, je tu uh, mierny pokles uh, miery chybovosti, takže mám tam, máme tam poznámky súdu ohľadom nejakých chybných krokov v súvislosti s výdavkami v tejto oblasti. Máme tu takže nehmatateľný charakter investície do ľudského kapitálu, potom tam máme drobné operácie. A toto je pre mňa kľúčové, pretože ja osobne čo sa týka tých drobných e, subjektov na národnej úrovni, tak tie, tie využívajú často európske fondy. A dostávam často sťažnosti, ktoré sa týkajú obrovskej miery byrokracie, administratívy. A ľudia už takmer si radšej povedia, na budúce už ani nebudeme žiadne prostriedky z EU žiadať. Takže musíme im vysvetliť, že my máme za chrbtom e, účtovný dvor, takže musí to byť všetko prehľadné. Je tam mnoho prostredníkov, sprostredkovateľov na národnej úrovni a e, súd hovorí o niektorých e, problémoch, ktoré tam nastávajú na národnej úrovni. Avšak, keby tam mohol prebiehať nejaký dialog medzi s niektorými tými drobnými subjektami a komisiou a určovým dvorom na druhej strane len tak, aby sa všetky strany zároveň pochopili, aby vedeli, aké problémy tam sú, pretože tie problémy, ktoré vidím ja, tak tie tam často pretrvávajú. Po druhé, chcem povedať, že, že dôležité, ako hovorí ten dvor, účtovný dvor, aby tie projekty prinášli nejakú pridanú hodnotu. Niekedy členské štáty majú v dispozícii prostriedky, tak ich vyčerpajú, pretože ich majú k dispozícii. A taktiež som rada, že nové úsmerne zo strany komisie na posilnenie spolahlivosti riadenia spravovania pre plánovacie obdobie 2014-2020, že to už máme na stole, takže dúfam, že celá situácia sa zlepší a to je všetko z mojej strany. Ďakujem, to bolo veľmi jasné a rýchle. A teraz sa pozriem. Pán Rowling tu je. Vy ste tým spravodajca za EPP. Áno, ja v podstate len nadviežem na to, čo predložil uh, čo zaznelo od spravodajcu. Myslím si, že v každom prípade je tu dobrý základ návrhov na to, aby sme k tomu mali stanovisko a zároveň je potrebné zdôrazniť to spravodajcom to, že je potrebné viesť dialog s operatérmi, pretože samozrejme priamo v teréne e, konštatujem e, problémy drobných e, e, prevádzkovateľov. Nie preto, že nemajú e, dobrú znalosť terénu, ale títo malí podnikatelia majú problém s tým, že e, sa potýkajú s administratívnymi prekážkami e, v takomto podnikaní. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pán Pirinsky za sociálnu demokraciu. Ďakujem. Taktiež by som chcel podporiť to, čo povedala pani Harkin vo svojom návrhu stanoviska. To stanovisko je veľmi jasné a zaoberá sa hlavnými problémami, ktoré mali byť zdôraznené v súvislosti s rozpočtom. A čo sa týka k tomu, čo povedala, čo sa týka toho, čo povedala, tak máme tu odsek 3. Tam by sme mohli zdôrazniť tú obavu, že účtovný dvor povedal, že je tu problém s nerešpektovaním pravidiel verejného obstarávania. Účtovný výbor si myslí, toto je relevantné v súvislosti s projektami ISF, ESF. A taktiež by komisia mala pristupovať k tomu proaktívne, tak aby pomáhala sa vyhnúť chybám a nie len sa snažila napraviť chyby, ktoré už boli urobené. Takže Máme tu oznámenie komisie e, rozpočet pre rok 2013 A chcel by som, aby tento prístup, o ktorom, ktorý som popísal, bol odporúčený komisii. Ďakujem, pani Kari. Ďakujem, ja by som chcela poďakovať za dobrú spoluprácu Nemám až tak veľa čo povedať. V podstate som spokojná s tým, že to bolo povedané a tie dialógy, dialóg medzi drobnými operátormi a komisiou, to je dôležité, o tom hovorila pani Harkin, nejaké jedna alebo dva pozmenujúce návrhy by určite tu dáme, chcela by som ich vysvetliť. Za posledné dva roky boli veľké dotácie pre podniky, kedy tieto peniaze boli presúvané zo štátu do štátu a daňoví poplatníci nechápu, prečo sa tieto peniaze nevyužijú na tvorbu nových pracovných miest v tom konkrétnom členskom štáte, ale prečo sa posielajú do iného členského štátu. My sme už o tom hovorili s komisiou, ale táto prax sa mm, nebola eliminovaná. Takže mali by sme zasadiť o to, aby sa tieto prostriedky nepresúvali zo štátu do štátu. Ďakujem pekne. Komisia, nech sa páči. K všeobecnému rozpočtu, nech sa páči. Máte priestor. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela na úvod poďakovať spravodajcovi aj členom tohto výboru na návrh stanoviska, ktorý vítame strany komisie podľa nás stanovisko e, dobre popisuje výsledky v oblasti sociálneho zabezpečenia zamestnanosti, potvrdzuje pozitívne trendy za posledných zo pár rokov, čo sa nám podarilo e, dosiahnuť spolu aj s vysokou mierou čerpania rozpočtu. Tu by som chcel upozorniť na zníženie chybovosti E, čo významnou mier, napriek významnej miere zvýšenia platieb, ktoré e, sú okolo 14 miliard. Takisto vítame pripomienky stanovisku o využití zjednodušeného postupu vrátanie otázky nejakých kozmetických úprav, ktorých sa snažíme vyhnúť a tu sme sa snažili uh, uplatniť to, čo povedal uh, dvor auditorov. Vo veľkej miere sme zjednodušili nielen uh, zjednodušené čerpanie, ale zjednodušili sme pre všetkým celý systém a pracujeme na tom, aby členské štáty nerobili iba kozmetické úpravy, ale naozaj jednodušovali systém. A chcem upozorniť na to, že regulačný e, rámec e, do rokov 2020 e, hovorí o tom, že je potrebné ešte viac posilniť otázku zjednodušenia na nadchádzajúce obdobie. Spolupracujeme s členskými štátmi, vyzývame ich k tomu, aby oni v tomto priebežnom období takisto zjednodušili celý systém. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Harkin a možno predstavitelia agentúr. Ďakujem pekne, len na záver. Ja by som chcela O, možno, že o tom teraz sama neviem len, ale možno by som naozaj bola rada, ak by sme mali možnosť ešte viac hovoriť o zjednodušení, ako to vlastne funguje a čo sa tu deje. Je to slovo, ktoré používame často, bola som v výbore Agria, tam sa o ničom inom nehovorí iba o zjednodušení a nie som si celkom istá, či sa nám podarí dosiahnuť to, o čom hovoríme alebo čo tým myslíme. Ďalšia otázka sa týka agentúry pre ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku, len jednu či dve pripomienky. A podobne ako ostatné agentúry, dvor auditorov vyhlásil, e, že účtovníctvo je v poriadku a že dobre zodpoveda realite. Chcel by som len zareagovať na prácu tejto agentúry pre všetkým podpory nových online interaktívnych prostriedkov pre malé stredné podniky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Stále o tom hovoríme vo výbore, vždy keď hovoríme o ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku, vždy hovoríme o tom, ako pomôcť malým a stredným podnikom v tejto oblasti a takisto aj prijatie viazočného strategického programu je dôležité. Nie, že tu boli nejaké e, nepredvídané presu posuny v tom zmysle, že agentúra potrebuje realizovať svoj ročný pracovný program. E, čo sa týka pripomienok e, dvora auditorov na posledný, sa vítajú tie e, korektívne opatrenia, že došlo k zlepšeniu zjednodušenia ročných pracovných programov. Inými slovami, vyriešili veľký problém v marci sa skončilo zmierovacie konanie a takisto e, testovali v roku 2014 rozpočet tzv. activity-based budgeting, prípravu rozpočtu podľa činnosti, to znamená špecifický rozpočet pre zamestnancov a pre špecifické projekty a to bolo otestované a teraz v roku 2014 sa to teda použije. Takisto tu boli určité otázky ohľadom náboru, výberu pracovníkov a um, miest pracovníkov a tie problémy boli takisto ošetrené. Ďakujem pekne. Nech sa páči pripomienky. Nie, tak môžeme prejsť priamo na ďalšiu agentúru. Európske centrum pre prípravu, e, odbornej prípravy. Ďakujem pekne ešte raz, podobne ako priaša aj tu. E, boli vyhlásené účtovníctvo e, za korektné, zákonné, správne. A podobne ako pri predchádzajúcich e, nadáciách, tie korekt preventívne opatrenia, ktoré odporúčil dvoj auditorov, ako aj odporúčania parlamentu. Tešilo nás, že sa tu zaznamenal pokrok, rozpočtový princíp anuality, takisto posilnenie rozpočtového plánovania a takisto ex post aj ex ante verifikácie pre granty e, národným partnerom. Takisto tu boli určité otázky ohľadom náboru a výberu pre dve miesta, ale tieto veci buď boli vyriešené, alebo sa, e, sa riešia. Jediná ďalšia pripomienka, ktorú mám, sa týka toho, že v roku 2014 e, bude prvý prieskum celoeurópskych zručností EU Skill. Je to veľmi dôležitý prieskum, predovšetkým teraz, keď e, zažívame krízu. A myslím si, že niekedy ľudia si mília pojem skill, dva pojmy, nedostatok zručnosti a nesúlad zručnosti. Čiže zamestnávateľia nemôžu nájsť ľudí, ktorí majú potrebné zručnosti a nedostatok zručnosti. A nesúlad zručnosti znamená toto, ale aj mnoho ďalších vecí. E, napríklad je veľa ľudí, ktorí sú nadmerne kvalifikovaní pre nejakú prácu a podobne. E, a v bode 3 sa tam uvádza, tam ocitujem vetu z dokumenty, kde sa hovorí, a to je veľmi dôležité, aby sme to zohľadnili, že pokiaľ sa nezvráti jav vysokej miery nezamestnanosti, tak e, zastaralé zručnosti a nesúlad zručnosti, budú naďalej pretrvávať a bude to sťažovať zamestnanie ľudí. To znamená, mnohí ľudia, keď hovoria o zručnostiach a odbornej príprave, tak majú pocit ľudí, že keď ľudí preškolíme a dáme im nové zručnosti, že sa vyrieši problém nezamestnanosti. Tu jasne bolo uvedené, že to je oveľa e, citlivejšia otázka a je to oveľa zložitejšie, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Ďakujem pekne pripomienky. Nech sa páči. A ďakujem pekne, chceme poblahoželať e, za odvedenú prácu a chcem len zdôrazniť aj to, že je dôležitá práca, ale na druhej strane musím povedať, že treba venovať pozornosť takým aspektom a máme to v tých dvoch správach o dvoch agentúrach, čo sa týka záväzkov, pretože ide o lepšiu správu rozpočtov na nadchádzajúce roky. Čiže je potrebné tieto veci vyriešiť aj pre všetkým, čo sa týka um, oblasti budov a investícií do budov. Pán Pirinsky. Ďakujem pekne. Chcel by som skonštatovať, že považujem návrh pani Harkin za veľmi dobrý, pretože táto správa zohľadňuje aj závery dvora auditorov a taktiež poukazuje na body, v ktorých bude potrebné zlepšenie, na ktorých bude treba naďalej pracovať. Chcel by som um, upozorniť, že dvor auditorov uh, v svojej správe um, vyzýva agentúry, aby riadnym spôsobom zohľadňovali uh, svoje finančné možnosti je taktiež, aby e, zohľadnili aj obližujúce sa finančné transakcie, taktiež e, agentúry, ako napríklad tá, o ktorej teraz hovoríme, sú veľmi dôležité pre celkové fungovanie Európskej únie. Práve sme si vypočuli o tom, aký význam majú zručnosti bez toho, aby sme sa vyjadrili nejako podrobne toto by sme mali mať na pamäti pri našom prístupe k všetkým agentúram. Ďakujeme pekne. A teraz prejdeme k Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie. Aj tu dvor auditorov skonštatoval, že e, finančné účtovníctvo je v súlade s zákonom a taktiež e, sú dodržané podmienky Nadácia naďalej výrazne prispieva k e, zlepšovaniu kvality vzdelávania v partnerských krajinách a je dôležité uznať e, prácu v tejto oblasti. Bol e, tam istý problém spojený s vysokou mierou súvahy na konci roka 2013. Agentúra prijala isté kroky a síce, že vysoká banková súvaha k 31. decembra 2013 bola spôsobená prvou splátkou subvencií z roku 2014, eh, ktoré boli vyplatené eh, ako preddavok a taktiež sa získali eh, prostriedky z štyroch nových projektov GEM a FREM. Takže toto vysvetlenie bolo dostatočné. A taktiež sa vyjadrili, že súhlasia s závermi dvora auditorov a chcú sa zúčastniť v roku 2014 spoločného obstarávacieho konania ktoré spustí komisia. Toto ešte spomeniem po svojej záverečnej správe, o svojom záverečnom stanovisku, pardon. Myslím, že to dáva dobrý priestor pre agentúry spolupracovať. A čo sa týka 99% plnenia cieľov agentúry, aj to je dôležité spomenúť, a taktiež pokrok v rámci turinského procesu, najmä tam, kde v partnerských krajinách si aktéry konkrétne osvojujú už tento projekt a celý tento proces, berú si ho za svoj a to naozaj znamená, že sa ehm, plní želaný cieľ a mňa aspoň osobne to potešilo, keď som sa o tom dočítala v dokumentoch. Ďakujeme pekne. Chce sa niekto prosím vyjadriť? Ak nie, tak prejdeme k Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Nech sa páči, ďakujem vám. Opäť všetky transakcie v ich výročnej súvahe boli v súlade s právnymi ustanoveniami a taktiež e, bolo e, jasne zastúpené ich e, finančné postavenie, pokiaľ ide o túto nadáciu. Tu e, skonštatujem, že došlo k zlepšeniu vo väčšine ich e, výkonnostných ukazovateľov v porovnaní s rokom 2012, čo je pozitívny výsledok a taktiež bola tam vysoká miera presunov v stupcoch 2 a 3. E, čo sa týka rozpočtového riadenia, tam sa uviedlo, že to súviselo s nákupom počítačového vybavenia. Niektoré z nich boli naplánované na rok 2014, taktiež boli neplánované um, opravné práce celkovo do výšky 69 tisíc a taktiež uh, rekonštrukcie, ktorá celkovo stala 32 230 tisíc. A taktiež to boli neplánované presuny súviseli, s navýšením rozpočtu eh, niektorých rozpočtov. Eh, konkrétne uviedli príklady eh, prekladateľstva, taktiež prekladateľské služby, taktiež auditorské služby. Boli tam isté oneskorenia v obstarávaní a taktiež nedostatky v faktúrach zmluvných partnerov. Toľko teda vysvetlenia tejto nadácie. Ja som ochotná prijať tieto vysvetlenia, ak nebude nikto iný namietať podľa mňa sú dostatočné tieto ich vysvetlenia. Ďalej, minulý rok, e, čo sa týka uznania vedeckej kvality e, výskumu tejto nadácie, keď sa pozrieme e, na to, do akej miery sa spomínajú v akademických videniach rôznych článkov a taktiež výtlačkov jasne to svedčí o tom, že sa vnímajú ako veľmi hodnotosť z vedeckého hľadiska. Ďakujeme pekne. Chce sa prosím niekto vyjadriť? Nech sa páči, pán Pirinsky. Mm, len v krátkosti. Možno si kolegovia všimli, že nová platforma sa bude do veľkej miery opierať o túto nadáciu, čo sa týka vytvárania databázy, získavania informácií a tak ďalej. Táto nadácia už má za sebou veľmi pôsobivé výsledky, čo sa týka skúmania štúdie o pracovných podmienkach a preto je mm, veľmi správne pozorne sledovať, ako sa tam nakladá s peňažnými prostriedkami. Isté, že Nesmieme zabúdať, že ciele tejto nadácie aj výsledky si rozhodne zaslúžia dostatočnú podporu. Ďakujem. Ale taktiež dostatočne presne sledovanie ich práce. A týmto by sme mohli prejsť k poslednému bodu. Prepáčte, pán Rulen. Avec. Áno, len narýchlo úplne súhlasím s tým návrhom, ktorý tu zaznel. Chcel by som však zdôrazniť kvalitu a prácu nadácie. Chcem jednoducho povedať len toľko, že e, tam sa uvádzajú správe a v dokumente Medzinárodnej organizácie práce sa odvolávajú práve aj na prácu tejto agentúre, čo svedčuje o kvalite. Thank you. Ďakujem posledný bod programu ohľadom absolutória. Absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2013. Výkonnosť finančného hospodárenia a kontrola. To je posledný bod nášho dnešného programu, pani Harkin. Ďakujem. Takže opäť predpokladám, že budem len opakovať to, čo už povedali iní kolegovia, že tieto agentúry prispievajú k našej práci, nie len tohto výboru, ale aj iných výborov a taktiež k plneniu cieľov stratégie 2020. A taktiež je dôležité povedať, že tieto rôzne stratégie, či už EU 2020 alebo programy a stratégie iné, tak aby, aby odzrkadlovali súčasné aktuálne politické priority. A nie len, aby boli vzájomne koherentné, ale aby aj si sa navzájom podporovali. Oceky 3, 4 a 5 hovoria o cestovnej mape a o spoločnom prístupe tieto agentúry v roku 2012 v júli mali takéto spoločný plán, parlament a rada sa tým zaoberali a potom v septembri pred dvomi rokmi komisia potom chcela tento spoločný prístup pretaviť do, do spoločnej takej cestovnej mapy plánu. A je dôležité sa na toto stručne pozrieť, na tento dokument a pozrieť sa na to, čo presne hovoria, kam sa uberáme. Chcela by som povedať len pár vecí Napríklad komisia chce vytvárať e, ustanovenia pre dohody o sídle. Niekde sa to už riešilo, niekde ešte nie. Ďalej súčasťou tejto cestovnej mapy je racionalizácia fungovania týchto agentúr, tam, kde je to možné. Napríklad e, Európska, námorná, Európska agentúra pre námornú bezpečnosť v Lisabone. Tam máme potom ďalej e, vo Vigu máme agentúru pre rybolov. Tie pripravujú dohodu taktiež iné agentúry medzi sebou pripravujú e, dohody o spolupráci. Ďalej v oceku 3 hovorím o výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté v súvislosti s chystaným zlúčením CEPOLu a Europolu. Takže služby komisie taktiež vypracovali príručku, ktorá obsahuje taktiež príklady dobrej praxe pre agentúry a taktiež chceme definovať usmernenia pre programový dokument ktorý obsahuje teda výročné, viacročné prvky v súvislosti s prípadou, prípravou správ. Chceme tam riešiť napríklad otázky konfliktu záujmov a máme tam nový e, systém naprieč všetkými agentúrami. Taktiež tam hovoríme o nariadení o finančnom rámci pre všetky agentúry Taktiež tam chceme zoštihliť prevádzku, zjednodušiť programova- programovanie, plánovanie a taktiež hovoríme o viacročných, o financovaní viacročných projektov a na záver tam hovoríme o prispôsobených ukazovateľoch výkonu a o prvom návrhu dokumentu sme už diskutovali s agentúrami. Takže toto sú také niektoré kroky, ktoré už boli podniknuté v súvislosti s touto cestovnou mapou, aby sa zefektívnila práca agentúr, aby sa zlepšila ich prevádzka, vypracovali v efektívnejšom rámci. A myslím si, že to je pozitívne a mali by sme to podporiť, ale naďalej by sme mali to sledovať. Ďakujem. Ďakujem pani Harkin. A ešte chce niekto niečo povedať? Áno, pán Pirinsky. Len e, chcem trochu rozviesť ďalšie dva aspekty. V podstate iba k tomu, čo už pani Harkin tu predniesla. Áno, existujú tieto ustanovenia so štandardnými predpismi pre dohody o sídle ktoré boli vypracované pre decentralizované agentúry a od roku 2013 už takmer tretina týchto 32 decentralizovaných agentúr naďalej nemala takúto dohodu o sídle, alebo riadnu dohodu o sídle a mali by sa tam dohodnúť najlepšie podmienky pre to konkrétne sídlo, poskytnúť atraktívne pracovné podmienky, dobré, dobré miesto pre to sídlo. Čo sa týka e, ďalších aspektov, opäť je treba podotknúť, že je dôležité e, zoštihliť, zefektívniť e, proces rozpočtovania. A ďalej tu máme usmernenia pre e, usmernenia vypracované OLAFom pre tieto agentúry na boj proti podvodu. Hovorí sa tu o tých dvoch e, workshopoch, ktoré sa mali konať v roku 2014 a o tom, či viedli k tomu, čo sa očakávalo. Hovorilo sa o rôznych vzoroch pre zefektívnenie prác, práce agentúry, tak to by určite prispelo k lepšiemu fungovaniu EÚ. Ďakujem. Komisia, chcete ešte niečo povedať? Nie ešte, pán Roland. Ja by som sa chcel vyjadriť k bodu 4 a k tým nutným aspektom racionalizácie, ktoré boli zobrané na vedomia, treba ich zdôrazniť, ale potrebné ešte väčšiu pozornosť venovať tomu, čo robí agentúra v oblasti tých agentúr, ktorí sú, majú tripartitné riadenie. Je potrebné zabezpečiť toto tripartitu, čo je dôležité pre dynamiku a pre kvalitu práce agentúr. Thank you. Ďakujem, komisia. Chcete niečo povedať, prosím? Len stručne chcem povedať, že súhlasíme s týmto hodnotením z vašej strany ohľadom implementácie všeobecného spoločného prístupu kom- zo strany komisie pre rok 2012. Tá cestovná mapa, ktorú komisia zverejnila v roku 2012, obsahuje 90 opatrení. Nie všetky bude vykonávať komisia, niektoré musia vykonať agentúry sami, ale áno, pri implementácii tejto cestovnej mapy je tam jeden aspekt, ktorý by mal byť zdôraznený. Medzi týmito opatreniami je tam napríklad potreba revidovať eh, fin- eh, nariadenia o financovaní niektorýchto agentúr, pretože tam v nich nie sú stanovenia týkajúce sa riadenia a spravovania, ktoré by boli v súlade s odporúčaniami spoločného prístupu. Takže to je legislatívna práca, ktorú ešte komisia musí dokončiť. V niektorých prípadoch už revizné práce boli navrhnuté. Teraz sa teraz zvažuje ich zaradenie do pracovného programu do roku, na rok 2015. Ďakujem. Takže to znamená, že pani Harkin sa dostala na koniec. Ďakujeme. Časový harmonogram je taký, že 9. decembra máte posledný deň na podávanie pozmeňujúci návrhu a 29. januára sa bude hlasovať vo výbore. A tým pádom sme sa dostali na koniec nášho zasadania, ale koordinátori, ako som sa dozvedela, vy tu chcete ostať, pretože nám bolo znamené zasadanie koordinátorov, to začne o 6. Takže budete mať teraz malú prestávku. A taktiež by som požiadala tlmočníkov, pokiaľ je to možné, aby ostali až do nášho krátkeho 30-minútového zasadania koordinátorov od 6. hodiny. Ďakujem vám.